sur l'échange de vues avec la Commission. D'accord. Bien, chers collègues, je vous invite à gagner. Vážení kolegovia, prosím, posadajte si. Otvárame schôdzu. Pokiaľ nemáte nejaké pripomienky, tak e, program je týmto prijatý. Rozhodnutia koordinátorov. Mali sme e, stretnutie 28.6. a tieto rozhodnutia si nájdete v dokumentoch k schôdzi, pokiaľ nemáte nejaké pripomienky, e, tak e, zapisnica alebo zapisnice boli prijaté, potom oznámenia zo stretnutí 23. 24. apríla, 3. maja, 16. 17. maja, 18. a 19. júna 23. maja. To sú teda schôdze, z ktorých máme e, zápisnice. A teda všetky tieto zápisnice, pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, sú tým pádom schválené. Máme dnes e, na programe veľa bodov a začneme e, s témou nehnuteľnosti. Máme tu medzi nami kolegov, podpredsedov, ktorí sú zodpovední práve za nehnuteľnosti. Renner Wieland a David Sasoli sú tu medzi nami. Vítam ich a takisto aj pán Klaus Vele, pán generálny tajomník, takže vítajte medzi nami. A prebehne e, výmena e, názorov, e, dostaneme dôležité informácie, pokiaľ ide o politiku nehnuteľnosti v, v Európskom parlamente, takisto aj pokiaľ ide o dôsledky týchto rozhodnutí na náš rozpočet. My vychádzame z pracovného dokumentu k roku 2018 práve pre oblasti nehnuteľnosti, to sme dostali v máji, a takisto máme stratégiu v oblasti nehnuteľnosti. Po roku 2019 tento dokument sme dostali nedávno. A pokiaľ ide o budúcnosť PHS, tam máme tiež dokument k tomu, z ktorého takisto vychádzame. Takže poprosím 8 až 10 minút kolegov E, teda každého z nich tak a ako prvý vystúpi pán podpredseda Milan, nech sa páči. Ja, Dank, Herr ähm, ich denke, dass ich die... Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že tých 8 minút ani nebudem potrebovať. Niekoľko kľúčových slov. Myslím si, že na poslednom zasadnutí predsedníctva, pokiaľ ide o politiky, politiku budov, tá už prebieha dlhšie, takže vlastne tejto politike sme pri budove PHS urobili krok vpred. Dohodli sme sa, že na základe štúdie realizovateľnosti preveríme, či je možná sanácia budovy s jej rozšírením a posilnením v oblasti bezpečnosti, alebo či je lepšie reštrukturalizovať a mať novú budovu. Zatiaľ sme sa ešte nerozhodli pre žiadnu možnosť. Zachovávame zatiaľ ten postoj, že status quo je nie dlhodobo udržateľný a máme pracovnú skupinu pre budovy a teraz sme v tej ďalšej fáze, kde posudzujeme tie možnosti, aby sme pripravili dobrú, dobrý základ pre rozhodnutie predsedníctva, že by sme takúto fázu tak či tak potrebovali. A nestrácame čas, ale čas sme už stratili. Chcem povedať, že v tomto procese by som už bol e, býval radšej pred dvomi rokmi Chceme sa ešte pokúsiť nezávisle na tom, ako ďaleko prebehne renovácia a reštrukturalizácia, to znamená novostavba. E, ide o to, že v každom prípade ale chceme aj okolie zahrnúť do plánovania, takže komunikujeme tesnejšie s mestom Brusel, chceme mať lepšie vzťahy, pretože akceptáciu obyvateľstva dosiahneme len vtedy, ak sa pokúsime v tomto priestore medzi radou, komisiou a parlamentom a je tam park Leopold. Ak by sme pristupovali tak, že by sme použili nejaké urbanistické prvky, ponúkli veci turistom, ale spravili aj akceptovateľný priestor pre tých, ktorí tu žijú a potrebujú nejaké ďalšie aktivity, škola a podobne, a mohli by sme mať teda nejakú takú štruktúru, deň, večer, víkend, aby bola atraktivita tohto mm, priestoru vyššia. Potom je tu otázka bezpečnosti budovy PHS a tu chcem všetkým povedať, že vás všetkých pozývam, aby ste si v čítarni prevzali alebo pozreli podklady, ktoré sa nedajú zverejniť. Viem, že kolega Maňka je inžinier a z predsedníctva si poz, aj v predsedníctve a pozrel si tieto podklady. Takže by bolo dobre, keby každá politická skupina mala aspoň jedného kolegu, ktorý by navštívil túto čitareň a sa oboznámil so situáciou, aby sme mali hĺbšie poz, e, poznatky. Pokiaľ ide o Matens, tak to sme už prevzali túto budovu. Je to veľmi hodnotná budova, vysoko kvalitná budova a mám pocit aj, že sa podarila. Aj tam môžete ísť do jedálne a takto získať predstavu o tom. Máme pocit, že je to najmä pre zamestnancov E, veľmi priateľná budova, ktorú dobre prijali Montoje, je ďalšia budova, to je novostavba seminárnych miestností, tak tá ide podľa plánu. Potom ďalšie kancelárie v členských štátoch. Tam máme indikáciu, že sú problémy s financovaním v súvislosti najmä s komisiou. V predsedníctve a Brexit máme pracovnú takto skupinu, ktorá sa zaoberá dôsledkami procesu Brexitu aj pre nás. A uvidíme, aká bude situácia s Londýnom a Edinburghom. Tam máme prenajaté budovy a sú rôzne scenáre. A radi by sme si vypočuli aj vaše názory, lebo sme ešte pomerne ďaleko od rozhodnutia. Všeobecne chcem povedať, že s komisárom Oettingerom, ktorý je príslušný, a generálnym riaditeľom z oddelenia komunikácia, e, tak s týmito dvomi som nadviazal kontakt. A mne sa nepáči, že nemáme všade priateľskú náladu spolupráce v týchto vyslaných kanceláriách. parlament a komisia začnú hľadať niečo v nejakom hlavnom meste a hľadajú niečo, čo kúpia. Potom komisia povia, ach my to nekúpime, ale prenajmeme. Aj v Paríži, v Dubline máme prenajaté priestory. Stratili sme milióny napríklad v Paríži, pretože sme sa nemohli dohodnúť na jednej budove, lebo komisia sa zaťala. Takže nie vždy si myslím, že máme dobrú chémiu medzi sebou Ani si nemyslím, že je správne rozdelená finančná záťaž, takže myslím si, že treba začať s novým východiskom a ja dúfam, že od roku 2019 sa nám to podarí. Napríklad chcem jasne povedať, nie je zvyčajné, aby inštitúcie si navzájom účtovali úroky, ale keď jedna inštitúcia povie, my nechceme kúpiť a núti potom parlament vlastne kúpiť celú budovu, a potom, keď je táto kúpa zrealizovaná, o 2, 3, 5 rokov je komisia len e, nájomcom a samozrejme musíme určiť nájomné. Takže ja myslím, že tu by sme mali sa e, zmeniť náš postoj. Na záver chcem ešte povedať, že sme začali pilotnú fázu pokiaľ ide o nábytok a tie firmy, ktoré sú ešte vo verejnej súťaži a nevieme, či sa bude kupovať alebo prenajímať, tak 5 je ešte v procese výberového konania, tak tie ponúkli, že zariadia funkčn jednu funkčnú kanceláriu, jednu vedľajšiu bez nejakej funkcie a nejaké ďalšie priestory, Chcem vás vyzvať, aby pani Morašatie má takúto pilotnú kanceláriu z predsedníctva pani Hautala, pani Gebhardt e, a Soli a ja máme takéto ukážkové kancelárie. Myslím si, že máme aj veľa know-how, pokiaľ ide o e, procesy to nám pomôže a myslím si, že ideme smerom k modelu, ktorý je pre poslancov pružnejší a ktorý je aj nákladovo výhodný vzhľadom na to, čo si predstavujeme, ako to má vyzerať. Ďakujem. Merci, monsieur le président. Sans doute reviendrons-nous. Ďakujem pekne, určite sa ešte vrátime k tomu, k tej téme vzťahov dobrých vzťahov eh, medzi teda parlamentom a komisiou. Pán Sasoli, nech sa páči. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Pán Viland už eh, spomenul veľa dôležitých tém, takže ja iba doplním niečo k tomu. Čo sa týka zmeny v inštitucionálnej štruktúre kvôli Lisabonskej zmluve. Toto je vec, ktorá má a ešte bude mať dopad na aktivity Európskeho parlamentu. Spomnite si, čo sa stalo po Lisabone. Európsky parlament získal viac právomoci, viac funkcií, viac zodpovednosti a takisto tým mal dopad na to, eh, alebo to malo dopad na to, akým spôsobom eh, riadíme, spravujeme eh, budovy Európskeho parlamentu. Za posledné mesiace, za posledné roky bolo 800 trialógov. Viete, koľko tu máme miestnosti, kde sa môžu trialógy e, uskutočňovať. Iba 4 takéto miestnosti sú na tento účel vhodné. E, takže e, je veľmi dôležité zabezpečiť to, aby zmena v inštitucionálnej štruktúre potom e, išla ruka v ruke aj s, so schopnosťou parlamentu reagovať na takéto zmeny. Je to potrebné. je to potrebné a chceme, aby Európsky parlament, aby naša inštitúcia naozaj mohla zohrávať svoju úlohu čo možno najlepším spôsobom. A hovorím to preto, lebo mnohé rozhodnutia, ktoré boli prijaté v súvislosti s renováciou, s vylepšením, nejakými vylepšeniami v budovách, e, to častokrát vychádzalo práve z našich inštitucionálnych potrieb. Potrebujeme takú politiku v oblasti nehnuteľnosti, ktorá ide ruka v ruke s tým, čo sa reálne deje e, v aktivitách Európskom, e, Európskeho parlamentu. Pán Viland už teda povedal toho veľa a iba by som e, ešte dodatočne spomenul niektoré ďalšie témy. Bolo, bola otvorená budova Mertens v Bruseli, takisto Square de Mons. E, tam, tam je vlastne prenájom v tejto budove. To znamená, že máme pre poslancov tri miestnosti, alebo teda tri priestory, kde môžu efektívne pracovať a kde um, aj ich týmy môžu dobre pracovať v dobrých podmienkach, kde môžu vykonávať svoju prácu Potom máme aj budovu Havel e, v Štrasburgu. Tá e, je otvorená v roku 2017 a znamená to, že e, tam môžeme poslancom poskytnúť lepšie kancelárie a pracovné podmienky poslancov v Štrásburgu sú úprimne povedané na hranici akceptovateľnosti, nie je tam dostatočne veľa priestoru alebo súkromia. Keď niekto si chce zavolať súkromne, e, dôverne, tak treba požiadať e, asistenta, asistentku, aby e, odišiel z kancelárie, to tiež nie je dobré, takže aj táto budova, táto spomínaná budova v Štrasburgu by mala dávať našim poslancom takú novú, povedzme, alternatívu, nejakú novú možnosť, tak aby mohli pracovať v dôstojných podmienkach. A potom e, téma PHS, to už pán Wieland, e, spomínal, potom parlamentárium, to je samozrejme veľmi úspešný projekt. Parlamentárium v Bruseli je e, druhá najnavštevaná najnavštevan, najviac navštevanová, navštev, navštívená e, budova alebo miesto vôbec v Bruseli e, po, atomi, po, teda po Grand Place a takisto aj ten v Berlíne, takisto aj v Lublane. E, to sú tiež budovy, ktoré sú veľmi úspešné z hľadiska návštevnosti. A myslím si, že toto sú dobre investované peniaze, dáva, alebo prináša nás to bližšie k našim občanom, aby vedeli, čo robíme, aby sa cítili prepojení s prácou Európskeho parlamentu, čiže integrácia, kultúra, filozofia, všetky tieto veci, všetky tieto veci e, pomáhajú vzdelávať No Potom pokiaľ ide o renovácie alebo nejakú e, reštrukturalizáciu, treba sa uistiť, že máme naozaj dobre, dobre zabezpečené zariadenia, teda kvalitnú bezpečnosť v našich budovách v Európskom parlamente. v roku 2015-2016 boli v tejto oblasti isté problémy a začali sme e, v tejto veci e, konať. E, spravili sme viaceré zmeny, tak aby naozaj bezpečnosť bola poskytnutá, aby naozaj bola garantovaná. A dnes to znamená, že sme pracovali napríklad na vyhodnotení rizík, na, pracovali sme na tom, aby sme si uvedomili, ktoré problémy boli najväčšie. Keď sme ich identifikovali, tak sme pripravili plán e, na zabezpečenie primeranej bezpečnosti aj v ostatných budovách, pretože nemáme iba jednu alebo dve budovy hlavné, ale tých budov je oveľa viac a každá z nich musí byť kvalitne zabezpečená aj z hľadiska tohto, z hľadiska bezpečnosti. Pokiaľ ide o budovy, e, ktoré e, vlastníme, a to je posledná vec, ktorú som chcel ešte spomenúť, teda respektíve tak tie, ktoré E, vlastne verejné orgány, tak tie sú e, vo verejnom živote významné a máme istú požiadavku, jednu požiadavku. My musíme rešpektovať a dodržiavať tie e, pravidlá, ktoré pripravujeme a požadujeme, ktorých požadov, dodržiavame, požadujeme od ostatných. Máme tu napríklad smernicu 2012 27 to je téma energetickej efektívnosti. My častokrát požadujeme nejaké veci od ostatných, ale sami ich nedodržiavame. Čiže chceme, aby ostatní túto smernicu dodržiavali, ale my musíme ísť v tejto veci príkladom. A táto smernica hovorí, že 3% e, rozlohy, ktorá sa e, využíva a ktorá sa buď, teda, kde sa buď kúri alebo naopak chladí e, daný priestor, teda tieto 3% musia byť reštrukturalizované takým spôsobom, aby sme e, splňali e, tie minimálne e, požiadavky na energetickú efektívnosť. A pokiaľ vyrátate teda tie 3% toho celkového povrchu, tak hovoríte o približne 36 tisíc metroch štvorcových priemerne, ktoré treba renovovať, reštrukturalizovať každý rok počas najbližších troch rokov. A vzhľadom k tomu aké budovy dokopy máme, koľko budov, koľko e, akú rozlohu. Znamená to, že každá budova musí byť e, každých 33 rokov, to priemerne vychádza, e, takýmto spôsobom renovovaná. A táto smernica, ktorú spomínam, je Európska smernica a my sme naozaj ju považovali, keď sa prijímala za veľmi dôležitú, venuje sa teda téme E, verejných budov a teda je našou povinnosťou aj morálnou, aby sme e, išli príkladom v tejto otázke aj ostatným. Ďakujem pekne e, za toto pripomenutie. Je to naozaj pravda, že keď máme nejaké pravidla. v prvom rade by sme ich mali rešpektovať my sami. Pán generálny nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že môžeme povedať, že na základe rozhodnutia jej predsedníctva z posledných mesiacov sa nám podarilo dosiahnuť prielom v tejto politike budov. Poprvé máme strednodobú stratégiu, ktorá jasne hovorí, že v Štrásburgu už nebudeme potrebovať žiadne budovy. Popri tých, ktoré máme, nič nemusíme prenajať alebo postaviť. Luxemburg k tým, tomu projektu, ktorý sa re, realizuje, to je projekt Adenauer, kde sa všetky budovy zlúčia. Tam tiež nemáme potrebu ďalších priestorov a aj v Bruseli už nebudeme potrebovať kúpiť alebo prenajať budovy. To nie je už stredobodom našho záujmu. Máme zatiaľ iné priority. Takže stratégia budov má teraz iný charakter ako v minulosti. V Bruseli máme ešte budovu 2, to je jednoducho potrebné na to, aby sme to všetko prepojili. Predsedníctvo definovalo tri priority. Potrebujeme viac možností pre trilógy, lebo trilógy nie sú zahrnuté do systémového plánovania budov, pretože vtedy taká potreba nebola. To znamená, že predsedníctvo musí rozhodnúť, kde a ako vytvoríme túto kapacitu na trilógy pre parlament. Potom Experience Európa, parlamentárium, to sa osvedčilo, takže takéto niečo chceme vytvoriť vo všetkých členských štátoch, ale len potom, keď sa budú uzatvárať nové zmluvy a vzniknú takéto možnosti. Doterajšie skúsenosti sú dobré. A po tretie, máme budovy, ktoré starnú a musíme mať systematickú politiku renovácií. Predsedníctvo vytvorilo harmonogram do roku 2050 kedy v zásade ktorá budova sa bude musieť renovovať, aby sme aj takéto rozhodnutia odpolitizovali. To znamená presne to, čo povedal podpredseda Sasuli, 3 budov sa budú každý rok renovovať. Takto máme jasnú predstavu o tom, čo treba. A je to veľká zmena v porovnaní s tou politikou, ktorá bola v minulosti. Potom predsedníctvo po mnohých rokoch, myslím, je to prvá porada v pracovnej skupine bola v roku 2010, prijalo rozhodnutie k budove SPAR a zúžilo možnosti zo štyroch na dve. Jedna z možností je komplexná renovácia a zvýšenie energetickej účinnosti, ako aj environmentálne hľadisko, nové funkcie a druhá možnosť je novostavba ale o tom sa môže rozhodnúť len, keď sa urobí architektonická súťaž, aby sme videli, aké výhody v praxi bude mať tá či ona možnosť. Takáto architektonická súťaž bude trvať najmenej roka pol, to znamená koncom roka 2019 najskôr budeme mať takýto návrh na stole, to znamená od 1. januára 2022 by sa mohlo začať so stavbou ale aj tu sme už spravili krok vpred tým, že sme sa e, že sa zúžil výber na dve možnosti. Otvorili sme budovu Matens, to je po tretie. Táto budova, keď budete mať možnosť sa tam ísť pozrieť, aj táto budova Martens je kvalitatívny skok vpred v porovnaní s tým, ako sme doteraz stavali budovy. Poprvé sa systematicky konzultovali používatelia ohľadom ich potrieb nie, že sa budova staví a potom sme prekvapení, čo dostaneme, ale tu vidíme aj pozitívny dopad toho, ktorý e, je aj výsledkom politickej e, debaty o tom, ako vyzerá pracovné miesto budúcnosti. A vidíte, že je to výsledok dialógu, komunikácie sociálnych oblastí, špecificky pripravený na potreby jednotlivých generálnych riaditeľstiev. Nie je tam menej miesta pre spolupracovníkov, ale priestory sú inak organizované. Reakcie kolegov sú zatiaľ veľmi pozitívne a táto budova bude aj modelom pre budovu Adenauer v Luxemburgu, aj je. 63 to znamená, že aj tam bude kvalitatívny skok do inej formy organizácie kancelárií. A veľmi rýchlo až 50 zamestnancov bude mať, alebo pracovníkov bude mať takéto pracovné podmienky. Podpredsedovia tiež povedali, aj to je dôležité rozhodnutie, že od nového legislatívneho obdobia budeme mať 1 plus 1. Každý poslanec bude mať jednu vlastnú kanceláriu a kanceláriu pre asistentov. A to bude preto, že máme tieto novostavby a e, rozhodli sme sa takto, lebo je nepriateľné, aby poslanci nemali vlastné kancelárie a v Bruseli budeme mať 1 plus 2 to znamená jedna kancelária pre poslanca, dva pre spolupracovníkov. Keď má menej asistentov, tak bude mať takú konferenčnú miestnosť pre návštevníkov a podobne. Takže budeme mať aj poschodia inak organizované. Bol to veľmi užitočný pol rok a dostávame sa do novej kvalitatívnej úrovni našej politiky budov. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník. Teraz poprosíme pani Holmajerovú, pani spravodajkyňu, aby tiež sa vyjadrila k téme politiky nehnuteľnosti. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážny pán generálny tajomník, kolegyne, kolegovia. Najskôr by som sa rada poďakovala za túto možnosť výmeny názorov. Nebudem schovávať, že v posledných mesiacoch sme zaznamenali viacero pro- problémov v poskytovanie informácií, tak tiež celkovo v politike budov a v mene všetkých kolegov by som rada povedala, že všetky podklady naozaj by mali prísť v takom čase, aby sme ich mali čas si prečítať, ale aj čísla, aby sme mali čas zadalizovať výbor. Pre rozpočet bez čísel je v podstate dosť um, porovnateľný s niečím, čo nie je príliš efektívne, takže o toto by som požiadala do budúcna. A ešte jedna prozba, čo sa týka budovy CAD, to by som rada získala lepší prehľad o tom, či je to uzavreté, koľko to presne stálo, koľko čo presne stálo, aby sme mali prehľad o tom, čo v skutočnosti to teda presadilo z hľadiska bezpečnosti oproti tomu, čo sa vo výbore pre rozpočet odsúhlasilo, ako tiež vyzerá aktuálny stav celého tohto projektu budovy KAD. Drahý kolega Wieland, obrovský kompliment k téme kancelárie poslancov. Ja som si pozrela už aj niektoré nové kancelárie oproti tomu, čo zatiaľ máme. Je to podľa mňa obrovský pantový skok, povedala by som. Ja to vnímam naozaj veľmi pozitívne, pretože keď hovoríme o komunikačnej kultúre medzi poslancami Európskeho parlamentu, naozaj teda nejde len o pracovníkov parlamentu, ide aj o poslancov, aj tí majú takéto potreby. Teda priestory, ktoré sú na 13. či 14. poschodí, je to preskolná kabína, kde je možné vlastne sa pohybovať, môže tam prebiehať konferencia. Na každom poschodí teda sú k dispozícii aj menšie miestnosti, ak poslanci chcú absolvovať, dajme tomu, stretnutie s 8 účastníkmi, s 8 kolegami, poslancami alebo s kýmkoľvek iným, s odborníkmi a podobne, aby to nemuselo vždy prebiehať v zložitých okolnostiach v kanceláriách, dajme tomu. To teda vnímam veľmi pozitívne a tiež štýl sa mi veľmi páči. Nie je to úplne eh, v štýle 70. rokov, je to otvorenejší štýl, nadčasovejší, nie je to až také všetko E, vybavené ostrými rohmi. Naozaj sa vyvinulo úsilie, aby sa prostriedky šetrili. To z rozpočtového hľadiska vítam, ale bola by som rada, keby boli možnosti umožniť poslancom efektívnejšie komunikovať, rýchlejšie komunikovať čo sa týka e, systematickej e, renovačnej politiky, to je podľa mňa veľmi podstatná téma. Vidíme to aj na postoji poslancov. U nás totiž veľmi často nefunguje napríklad klimatizácia, sú nedostatky v údržbe na 15. poschodí napríklad. Tak e, potrubie, ktoré um, odvádza privádza vzduch z klimatizácie, každých niekoľko dní vlastne úplne um, vypadne, je potrebné ho opravovať, ani to nie je prípustné. Teda je treba vykonať úpravy, aby sa to zlepšilo. Aj o, uh, choroba legionely, čo sa týka dodávok teplej vody, tie plastické plastové sprchy, ktoré sme poznali z minulosti, e, to mohlo súvisieť s týmto problémom. Z pohľadu zdravia, teda je to veľmi dôležité. Zlepšite. Čo sa týka budov v Štrasburku a v Bruseli, tu je to rozdelenie, že chceme mať jednu kanceláriu, jednu kanceláriu, to sa mi páči. Už v poslednom volebnom období sa to vlastne odsúhlasilo a podľa toho prebieha aj proces prác. My síce hlasujeme o opakovanie za jedno sídlo parlamentu, to je síce pekné, ale rada nás dlhodobo ignoruje, preto musíme sa snažiť e, medzi tým, kým sa to na rade nedorieši, e, vytvoriť optimálne podmienky pre našu prácu. Čo sa týka budovy PHS, tu mám konkrétnu prozbu ešte predtým, než oslovíme poslancov, pardon, občanov, mohli by sme my ako poslanci dostať dostatok informácií vopred, aby sme neboli odkazaní na informácie z médií. Občianská iniciatíva, to je vlastne projekt niekoľkých jednotlivcov. Um, ani tam nie sú teda úplné informácie. Podľa toho, čo ja som si mala možnosť prezrieť v materiáloch o budove PHS, Dosť ma zaráža, že vôbec bolo vtedy povolené niečo také postaviť. Ale jednoducho je to tak. Už to postavené bolo. Myslím, že by sme mali teda e, vypísať výberové konanie, aby sme potom mohli sa definitívne rozhodnúť, ako sa postavíme k budove PHS na základe tejto štúdie. Ešte k budove Belmont mm, je 63 vlastne nahradí budova Belmont, ale chýbajú k tomu e, dosť značné podklady v pracovnom dokumente. Nie sú tam e, vlastne žiadne čísla uvedené. Bola by som vďačná, keby sme mali aspoň nejaké čísla k dispozícii, pretože na to predsa vlastne je určený pracovný dokument, aby sme mohli sa pozrieť aj na čísla. Je tu Ďalej možnosť odkúpiť budovu Montu je 75 a TREF 1. Bola by som rada, keby sme sa dozvedeli o tom, ako prebiehajú rokovania o zmluve. Čo sa týka toho, ešte čo povedal kolega Vilant, k budove v Paríži, teda respektíve k všetkým kanceláriám informačných stredí z parlamentu. Ja môžem len podporiť to, čo tu zaznelo. Ja som tiež vedla rokovania s rozpočtovým komisárom s tým, že žiadame o všeobecné rozdelenie, tak aby sa nepočítali všetky štvorcové metre jednotlivo, ale aby sa to rozdelilo pol na pol a to všetky priestory, aby komisia sa podielala, dajme tomu aj na nákladoch za priestory, ktoré slúžia na verejnú reprezentáciu únie, aby sme našli nejaké spoločné riešenie bez toho, aby sme sa museli za každým púšťať do hádok o týchto budovách. A tieto budovy tiež pokiaľ možno by nemali byť v úplne bočnej e, zadnej uličke za každým. Mali by to byť na miestach, e, kde je pohyb ľudí dostatočný, aby bola viditeľnosť dostatočná. Nie tvrdím, že všetky budovy sú zlé, ale v niektorých prípadoch sú e, trošku zastrčené, sú mimo pozornosti verejnosti, skôr cieľenie sa tam musí niekto, niekto vybrať, aby ten prišiel. Chceme mať také priestory, ktoré sú viditeľné, ktoré e, sú teda dostatočne e, aj prístupné. Keď sa pozrieme e, na mapku mesta, aby sme si to mohli lepšie vybrať, myslím si, že tie nové priestory v Berlíne, v Paríži, tam už je to o mnoho lepšie, je to o mnoho lepšia pozícia týchto budov, čo sa týka frekventovanosti ich umiestnenia. To je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme pani spravodajkyňa. Teraz, teraz dáme slovo tedevým spravodajcom, ktorí sú prítomní. Najskôr pán Dobré. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa ospravedlniť vzhľadom na problémy v doprave. Som prišiel niečo neskôr, ospravedlňujem sa za to, že som nemal možnosť vypočuť všetky vystúpenia v úvode schôdze. Tri poznámky najskôr. Teší ma, že toto stretnutie prebieha. Je dôležité venovať sa tejto téme politiky nehnuteľnosti a tiež venovať sa význam, pre ktorými stojíme. Tiež som mal možnosť navštíviť eh, trochu neskôr novú budovu Martens. Myslím, že naozaj je to veľmi pekná budova, dobre naplánovaná, všetko sa to veľmi dobre vydarilo. nie je naozaj veľa budov pre poslancov, ktorí by, ktorí by splňali takéto kvalitatívne parametre. Teda mám trošku pocit, že my ako poslanci sme v tomto znevýhodnení. Keď sa pozrieme na kancelárie tu v Bruseli, aj v Štrasburgu, tak sú tam dosť veľké rozdiely medzi tým, aké možnosti majú poslanci a aké má administratíva. Nechápem, že to je iba prechodné, prechodné opatrenie, ale myslím, že by sme nemali byť dlhodobo takto znevýhodňovaní. Čo sa týka toho, čo povedal pán Sasoli a veľa, čo sa týka dodržiavania pravidiel energetickej úspornosti, s tým súhlasím. Mal som dojem, že z toho, čo tu zaznelo, by sa dalo vyvodiť, už neviem, kto to presne povedal, pán Dylan, pán Sasoli alebo pán Vele. Predsedníctvo sa skôr chce uberať cestou budovania parlamentária vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Takto ste to povedali? Pochopil som to správne? Teda chcem sa opýtať. Vo všetkých členských štátoch teda bude takáto kancelária parlamentu, neviem, ako sa to oficiálne nazve, a zároveň parlamentárium. Zvážilo sa to? Zvážili sa vôbec e, také alternatívy, ktoré by viedli k tomu, aby sa neinvestovali paralelne takéto prostriedky v každej jednej členskej krajine únie. Nebude to trochu mrhanie, myslím si, že strategicky by si to vyžadovalo podrobnejšiu analýzu. Spomenuli ste to len veľmi stručne, alebo možno som to premeškal. Teda e, téma, ktorá bude dosť citlivá, a to hovorím ako belgičan, Myslím, že môžem povedať, že v Belgicku máme situáciu, kde bolo povolené budovať teda stavať budovy, ktoré sa nemali e, postaviť. E, ak by sme e, si dali za cieľ navštíviť ich všetky, tak by sme to museli robiť každý víkend. Myslím si teda, že nemá zmysel teraz analyzovať, čo sa povolilo, čo sa nepovolilo. musíme sa pozerať vpred. Verejná mienka totiž bude vysoko relevantná. E, nech už sa rozhodne čokoľvek o budove PHS, ak by sa teda rozhodlo, že sa postaví nová budova, to bude rozhodnutie, ktoré bude mať obrovské dopady, e, enormné dopady na rozpočet. E, občania sa na to pozorne pozerajú, pozerajú sa na to, čo sa deje na úrovni parlamentu. Občania majú dojem, aspoň z mojich stretnutí to vidím, že poslanci sa majú dobré, takéto vnímanie je u väčšiny poslancov, teda ak sa rozhodne, u väčšiny občanov, ak sa teda rozhodneme, že postavíme novú budovu, bude to dosť e, kriticky vnímané v očiach občanov. E, budeme to musieť veľmi pádne vyargumentovať. Aj keď chápem, čo tu zaznelo, vlastne už máme len dve možnosti. Buď teda dôkladná renovácia alebo nová stavba po architektonickej súťaži. Po tom, čo to teraz teda spustíme, tu, tento proces štúdie, myslím, že by sme to mali spojiť s podrobnou argumentáciou. Neviem si totiž predstaviť, ako v čase, keď mnoho občanov má otvorený záujem o túto tému, či sa teda ako sa bude ďalej eh, vyvíjať situácia inštitúcií a Európskej únie. Myslím, že občania sa budú veľmi kriticky stavať tejto otázke eh, takéto novej možnej novostavby v kontexte taktiež eh, peňazí, ktoré majú poslanci k dispozícii. Myslím, že by to mohlo zásadne destabilizovať našich voličov aj v kontexte blížiacich sa volieb. V každom prípade predtým, než sa príjme rozhodnutie o tejto architektonickej štúdii, myslím, že všetci poslanci, najmä my vo výbore pre rozpočet, by sme mali mať k dispozícii argumenty, ktoré budeme môcť využiť e, v snahe obhájiť e, rozhodnutie, ktoré sa príjme. Ďakujeme pekne pani Eidergardia Zabal, tá nahrádza teňového spravodajcu. Ďakujem pekne. Ďakujem aj no, tajomníkovi, aj pánom podpredsedom, že nám tieto informácie poskytli. Myslím, že všetci vieme, e, že táto téma nehnuteľnosti a politiky nehnuteľnosti je zložitá téma. Už 15 respektíve takto 15 alebo 20 rokov dozadu sme ešte nevedeli, e, čo nás bude čakať, aké budeme mať potreby. Čiže teraz vidíme aj tie dôsledky toho, ale myslím si, že tie rozhodnutia, ktoré treba prijať e, do budúcna, vtedy treba e, vždy pamätať na tri veci. Poprvé potreby, ktoré máme, potom náklady a potom užitočnosť, utilita. Čiže rozlišila by som ten návrh, ktorý sa týka e, bruselských kancelárií versus štrásburské kancelárie, pretože potreby sú jasné. Viac priestorov, viac komfortu pre prácu, aj pre našich kolegov, zamestnancov, asistentov, aj pre nás samotných. Ale v Bruseli tá užitočnosť je oveľa vyššia ako v Štrásburgu. To hovorím z osobnej skúsenosti. Si myslím, že v Štrásburgu e, sme reálne v kancelárii hodinu denne, pretože nejak máme iný program a skôr máme, máme problém v Štrasburgu, že nemáme malé priestory na to, aby sme sa mohli stretnúť so všetkými tými ľuďmi, ktorých e, hostíme v úvodzovkách v Štrasburgu a bolo by e, podľa mňa ekonomickejšie a užitočnejšie tým pádom e, namiesto duplikácie kancelári skôr hľadali nejaké polivalentné, viac multifunkčné miestnosti, ktoré sa dajú využívať na takéto stretnutia aj na iné veci. Čiže proste potreby sú iné v Bruseli a v Štrasburgu. To je to hlavné, čo som chcela povedať. A potom je to možno menšia téma, ale treba zabraňovať aj tomu, aby sa nám opäť stalo e, kat 2 to je vlastne téma, ktorá je väčšina, nevieme, koľko peňazí sa e, minulo, keď to sa skončí konečne v prípade tohto kádu. E, takže tomuto sa treba snažiť zabraniť za každú scénu. Paul Henry Spák, pán Depre možno povedal niečo iné, alebo neviem, či som tomu dobre porozumela, ale vyjasníme to. Budú dve možnosti a spraví sa nejaká súťaž, aby sme e, si mohli pozrieť, aké projekty by boli e, realistické, aké by mali náklady. Mňa veľmi prekvapilo, to bol ten odhad na tie dve možnosti a je tam uvedené, že tá renovácia by bola taká drahá v porovnaní s rekonštrukciou e, tie náklady sú veľmi podobné. Renovácia versus rekonštrukcia. Samozrejme, nie som odborníčkom na tieto témy, ale myslím si, že niečo renovovať e, e nejakú budovu. Samozrejme, nie je to lacná e, vec, ale aby to bolo rovnaké ako e, celú budovu zbúrať a nanovo postaviť, tak to ma trošku prekvapilo. Čiže k tomuto, keby ste nám ešte dali nejaké ďalšie informácie. A potom PHS, potom ako pán Depre povedal, to je otázka, ktorá je finančne veľmi, z hľadiska finančného veľmi dôležitá, ale z hľadiska politického veľmi citlivá. Takže mali by sme mať veľa informácií k dispozícii, naozaj si to prejsť a veľmi pokojne a opatrne prijať rozhodnutie. Pokiaľ ide o tie 3%, chcem sa spýtať, či sa pracuje na nejakom akčnom pláne, alebo či už existuje nejaké plánovanie, e, pokiaľ ide aj o finančné aspekty e, k tejto téme, aby sme vedeli, čo tu na vyššie roky, tí, čo tu na vyššie roky budeme, e, ako to bude z, aký to bude mať dopad na európsky alebo parlamentný e, rozpočet. A e, je veľmi dôležité, aby celý tento postup bol taký regulárny. My, my, my spoločne s predsedníctvom musíme potvrdiť tu na výbore rozpočet parlamentu a častokrát tie rozhodnutia k nám už prídu e, prijaté de facto a my to iba opečiatkujeme to, čo už sa rozhodlo, čo nie je úplne správny, regulárny e, postup. A bolo by lepšie, keby sme e, postupovali správnejším spôsobom, e, plnohodnotnejším, aby sme mohli aj meniť tie návrhy, ktoré prípadne na stole tu a nie sú a nie iba ich nejako opečiatkovali. Ďakujem. Ďakujeme posledných diskusí, pán Taron. Thank you, Mr. President. Ďakujem za slovo. Pán predseda, aha, predposledný, nie posledný. Nie ste posledný, ale predposledný. Nech sa páči, pokračujte. Dnešná diskusia ma naplňa dojmom, že pán Vele si dobre spomenie, že každý deň predtým, než sa postaví pred špígel, zrkadlo. Pre... Put some question marks on the... Tak Tak eh, najskôr má prísť informovať nás. Čo sa týka budovy PHS, v týždenníku Špigel sa písalo, že eh, priemerná životnosť budovy je 25 rokov. Ja si nedokážem ani sám sebe vysvetliť, e, že by sme stavali takýmto spôsobom, e, veď predsa v priemere um, invalidný vozík predsa vydrží dlhšie než 25 rokov. To je predsa nepripustné. Veľmi ťažko sa to vysvetľuje. Preto by som e, bol rád, aby sme odložili tento plán na obdobie po máji 2019. Ja tu už nebudem, teda ja nebudem musieť nikomu vysvetľovať takéto rozhodnutie. A v jednej veci sa nezhodujem s pánom Depre. Ten povedal, že poslanci, že sa s nimi zaobchádza zle, čo sa týka pracovných podmienok. Ja nesúhlasím. Väčšina poslancov tu je vlastne z východnej Európy už teraz. E, myslím, že sa to majú veľmi dobré. V širšom kontexte situácia sa zásadne zlepšila. Isté, že možno nie sme úplne najmodernejšie vybavení, čo sa týka štvorcových metrov, počtu štvorcových metrov na asistenta a tak ďalej, ale možno by sme mali uznať, že poslanci a ich spolupracovníci, asistenti nie sú na tom v Európe úplne najhoršie, predsa len. Sú aj takí, ktorí sú na tom horšie. Ďakujem pekne, pán Gajer. Ďakujem. Čo sa týka politiky budov, k tomu mám dve poznámky. Čo sa týka kancelárskych priestorov, to by som bol vďačný, keby kancelárske vybavenie bolo o niečo modernejšie. Celkovo sa už teda niečo urobilo s veľkosťou kancelárií, ale ja keď som prišiel v roku 2009, som bol trošku prekvapený, že vlastne je tam e, akási sprcha. Ja za 9 rokov som svoju použil možno dvakrát, a to bolo iba vtedy, keď e, u mňa v byte tu v Bruseli nefungovala sprcha. Myslím teda, že to nie je priestory, ktoré by poslanci často využívali. Neviem, či mnohí z nás majú čas cez obed eh, skočiť do fitness centra, takže tak tam sú sprchy k dispozícii. Ja by som sa teda takéto sprchy veľmi rád vzdal. Okrem toho je tam eh, tiež eh, akýsi gauč, na ktorom však sa nesmie prespať. Je to teda na nejaký odpočinok. Aj to by sa mohlo podľa mňa využiť efektívnejšie táto časť kancelárie. Čo sa týka PHS, tomu len jedna poznámka. Výnimočne sa nezhodujem s kolegom Bielandom po 30 rokoch. Ja dokážem každému vysvetliť, že budova po 30 rokoch jednoducho nesplňa energetické, ekologické parametre a je potrebné ju renovovať. To by pochopil každý, ale dosť ťažko je pochopiteľné, e, že by sa po 30 rokoch, tak ako naznačil kolega Tarant, by mala takáto budova zbúrať. Ja nie som odborný na architektúru, ale som e, trošku zbehlejší v komunikácii. Myslím si, že ten dojem, ktorý to vyvolá, teda, že niečo parlament takto búra, Myslím, že s tým sa bude dať urobiť e, veľmi veľa, ale v každom prípade to nejako neposilní a nezlepší povesť nášho parlamentu. Ani to nesprispeje k šíreniu myšlenky integrácie Európy. Všetko sa teda musí samozrejme e, správne vyargumentovať, e, nákladovo odôvodniť. Číselne to možno bude sedieť, ale tie škody na povesti, ktoré môže spôsobiť takéto zbúranie budovy PHS, budú možno až nenapraviteľné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte predtým, než dám slovo našim trom hosťom, chcel by som zdôrazniť jeden aspekt, ktorý zdôraznila kolegyňa Holmajer, a síce informácie o rozpočtových eh, aspektoch. Ja som mal minulý týždeň stretnutie s zástupcami DG Inlo, pretože v mene dôvernosti a ochrane bezpečnosti sme boli svedkami nedostatku informácií. Takáto situácia už nesmie pretrvávať. My sme výbor pre rozpočet, musíme mať k dispozícii informácie naozaj v reálnom čase o rozpočtových e, číslach. Dúfam, že sa nebudeme musieť vrácať k dodržiavaniu tejto zásady v budúcnosti. Spomenula sa tu budova PHS, či by sa mala zbúrať a ak by sa zbúrala, budeme potrebovať e, novú sálu na plenárne schôdzi. Myslím si, že takéto búranie, e, takáto fáza búrania by mohla e, naznačiť, že Štrásburg bude vhodným priestorom pre priebeh pléna. V každom prípade aj to sa bude musieť vhodne vyargumentovať, aby to netrvalo príliš dlho, že Štrásburg bude vlastne prakticky jediným sídlom pre plénum Európskeho parlamentu. Pán Wieland, ďakujem. Najskôr by som rád doplnil jednu vec. Nie, že by som bol prekvapený. Pán Vele povedal, že v Štrásburgu nie je až taká potreba. E, to tu zaznelo v budúcnosti. E, chceme zlepšiť to provizorium teraz v otázke bezpečnosti. Prebiehajú teraz v súčasnosti teda práce, ktoré majú za cieľ zlepšiť bezpečnostnú situáciu, ale neprekvapuje ma to, čo ste povedali. Vchádzali ste do sály, pán Depre, keď som práve hovoril, že mm, čo sa týka vybavenia kancelári poslancov, že to nie je celkom rúžové. E, možno sa na tom nezhodujeme v plnej miere, ale môžeme sa o tom ešte porozprávať. Chcel by som zdôraziť ešte dve veci. Pred dvoma rokmi alebo pred zhruba 2,5 rokmi sa zvažovalo, čo sa urobí s budovami po 25 rokoch. Všeobecný reflex bol, že to nepotrebujeme. Nie. Uvedomili sme si, že náklady na opravy eh, exponenčne stúpajú. A to dlhodobo Teraz vidíme, čo sa dá urobiť a teraz odrazu všetci tvrdia, že je to dobré riešenie ďalej. Druhý prípad budova Martens. Ja som sa veľmi angažoval v oblasti e, nových pracovných podmienkov, New Ways of Working. Vtedy zaznievali mnohé výhrady. Teraz máme vlastne takú odľahčenú verziu e, budove Martens, z toho, čo sa navrhovalo. Naozaj sa mi to páči. Kolegovia to prijali ale pred troma rokmi. Tu vznikal dojem, ako keby sme museli byčom e, pracovníkov vháňať do takejto budovy. A teraz vidíme, že čakajú v rade a práve tí, ktorí vtedy maľovali na stenu rôzne spritánecké e, teórie, tak teraz úplne e, ticho v kúte mlčia. A my sme vlastne podľahli ich tlaku pritom. Je to škoda. Pani Gardia Zabal spomenula budovu e, KAD. Ja od roku 2009 som súčasťou predsedníctva, predtým e, teda e, som bol postavený vlastne pred hotovú vec. Informovali ma o tom, ako sa veci vyvíjali. Dozvedel som sa, že veľmi ambiciózny podpredseda za zelených, bol veľmi aktívny, navrhol parlamentu isté veci, ktoré sa potom zrealizovali aby tam boli zapracované ekologické riešenia, ktoré však nikdy neboli nejako odobrené trhovo a z obavy pred veľkými číslami sa začalo stavať ešte predtým, než boli k dispozícii všetky rozpracované plány. Teda podľa mňa je na mieste otázka, čo vlastne chceme. Nemôžeme mať k dispozícii všetky potrebné analýzy na 4, 5, 6 scenárov a všetko aj cenovo mať rozpočítané to stojí veľké peniaze. Potom máme 4, 6 či 8 rôznych procesov rozbehnutých paralelne. A teraz sa parlament vyjadril, že to zredukujeme na dve možnosti, na dva varianty a pritom výsledok je zatiaľ otvorený. A čo tu zaznelo v pochybnostiach, pán Tarant, pán Gáler, ja vám môžem povedať tomu toľko, že nebolo by dobré, keby sme niektoré veci zverejňovali. Preto je to k dispozícii len v čítárni, nemôžete to zverejniť. A ja by som odporučil, aby za každú politickú skupinu bol vyslaný aspoň jeden zástupca, ktorý si to pôjde prezrieť. Čo sa týka renovačných prác, to, čo tak relatívne zvyšuje náklady renovácie oproti novostavbe, to vlastne um, popisuje aj odborník, ktorý tvrdí, že renovácia stojí veľmi veľa vlastne kvôli tomu, že sú veľké nedostatky v budove, čo sa týka bezpečnosti. Práve tu sú tie veľké náklady. A taktiež eh, nie je záruka, že potom bude vlastne budova splňať všetky bezpečnostné štandardy, ktoré sa odporúčajú v súčasnosti. A toto sa v čítárni jasne eh, ukazuje okazuje z dokumentov, ktoré sú k dispozícii. My sme parlament, eh, my nechceme na internete E, zverejňovať všetky informácie, ktoré sa týkajú e, novostavby či renovácií. Toto sú informácie, ktoré musia zostať utajení, musia zostať dôverné, preto chcem odporučiť všetkým, aby išli do čítarne si tieto materiály pozrieť. Ešte jedna poznámka, čo sa týka tej občianskej iniciatívy, čo tu bolo spomenuté. Ja som si ten článok tiež prečítal. Tento článok vlastne zamieňa, povedal by som až perfídne, to, čo prebieha a v kontexte e, budovy na ulici Virc a v parku spolu s tým, aké rozhodnutia sa prijímajú v kontexte budovy PHS. Ja som v realite takéto e, zamienenia faktov nevidela. Čo sa týka um, sklenených e, kabín, ja to považujem za veľmi dobrý príklad. Objavil som tieto priestory. Teraz sa ukazuje, že Celkovo 15 takýchto miestností v dispozícii nevyužívajú sa. Vlastne sa postupne z nich budujú tieto predkladné kabíny. Ja by som bol rád, keby v budúcnosti sme mali lepší systém rezervácií, iba ak ten, teda každý, kto má k dispozícii priestory na úrovni skupiny, ďalej predsedníctva, predsedu, ak všetci si budú e, svoje e, miestnosti chrániť, nebudú ich ochotní sprístupňovať iných, tam, tak to nebude fungovať. Podľa mňa by mali byť dispozícii e, podľa možnosti e, všetky priestory, aby si mohli ich všetci zarezervovať. To je moderná politika budov. Toto je efektívny prístup k priestorom, ktoré sú k dispozícii. Merci, monsieur Sassoli, pour Ďakujem pekne, pán Sasoli. Ešte stručne, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Poprvé chcem e, vám poďakovať za vaše vystúpenia, čo sa mňa týka, a myslím, že pán Wieland a aj pán Velet to vnímajú podobne, vždy keď potrebujeme mať nejakú diskusiu, vždy sme vám k dispozícii, do veľkej miery teda to závisí od vás, od samotného e, výboru, ale čo sa nás týka, nikdy nebol žiaden problém s tým, že by sme e, neboli k dispozícii alebo čo. Potom pokiaľ ide o časový harmonogram, ak e, dnes e, nejakú budovu e, postavíme, tak ten postup nebude rovnaký ako pred 30 alebo 40 rokmi a príkladom toho je aj budova Martins. A je to príklad teda tie príklady sú viaceré. Vybavenie kancelárie, nábytok a tak ďalej by ste mali záujem, môžeme sa pozrieť aj na to, čo je za e, budovou Martins, e, e, pokiaľ ide napríklad o budovy, ktoré poskytujú tam kúrenie, teplú vodu, ochladzovanie, celý tento systém je iný, ako by bol v minulosti. Je to, sú to moderné technológie, je to, sú to technológie, ktoré vám šetria energie, je to taký inovatívny systém, takže samozrejme stavať alebo budovať niečo dnes e, nie je to isté ako pred tými 30 alebo 40 rokmi. Ďalšia vec PHS. Viacerí ste to e, spomínali a chcem k tejto veci povedať následovné. Budova PHS má vážne problémy. Spomeniem niektoré. Po prvé, elektri- elektrické zariadenia, e, po druhé problémy s vodou a zariadeniami s tým súvisiacimi. Ďalej, niektoré štruktúry už sú zastarané, e, zastaranosť niektorého vybavenia, e, potom nejaké, nejaká distribúcia, rozdelenie priestoru, e, ktoré nie je dobre, nemáme tam dostatočne veľa miestností na trialógy a tak ďalej. Čiže celkové to ten, ten layout tej budovy vlastne nie je dobrý, nie taký, ako by sme my potrebovali. Potom je tam ten problém s legionelou, ktorý tiež bol prepojený na to vodné potrubie. E, potom tam uniká e, voda e, na niektorých miestach, nestabilita stropu v plenárke. Viete, že sa aj v tejto veci už toho spravilo viac, teda tá, tá, tá, ten strop, ten strop v plenárke, to bol dosť veľký problém opakovane. Problémy s miestnosťami, nemáme tam dostatočne veľa malých miestnosti na stretnutie. Za každým, keď bukujete nejakú e, miestnosť, tak e, každá z nich má kapacitu 20 alebo 30. Zišli by sa aj menšie. E, potom problém s tlmočením, respektíve dodatočným počtom e, tlmočníckých kabín, chýbajú tam spoločné priestory a tak ďalej. Čiže naozaj, ako vidíte, PHS má veľa problémov a boli 4 možnosti, 4 scenáre, ktoré boli spomenuté. Možnosť číslo 1, nespraviť vôbec nič. Možnosť číslo 2, renovácia. Možnosť číslo 3, e, rekonštrukcia v zmysle postavenia na novo. A potom možno číslo 4, čiastočná renovácia, povedzme. E, čo sme sa rozhodli spraviť? Rozhodli sme sa e, ísť na to naozaj tak e, povedzme, že radikálnejšie. Chceli sme tie možnosti zúžiť e, a to ešte neznamená, že sme si už konkrétnu možnosť vybrali a že je to jednoznačne rozhodnuté. Ja si myslím, že treba sa snažiť ísť cestou renovácie, ak je to možné. Ak nie z iných dôvodov, tak minimálne z dôvodov nejakého, nejakého imidžu, ako to bude vnímané verejnosťou, médiami. Ja si myslím, že táto téma rozhodne je veľmi citlivá z hľadiska e, práve verejnej mienky a pokiaľ chceme prijať rozhodnutie, ktoré bude správne, ktoré bude rozumné, treba v prvom rade dobre vyhodnotiť situáciu. A práve preto sme sa snažili a rozhodli tie možnosti e, zúžiť zo 4 na 2 a potom e, ísť e, a potom tie analyzovať detálnejšie. Toto rozhodnutie nebude prijaté počas tohto funkčného obdobia, volebného obdobia, bude prijaté až potom, čo sa vykonajú štúdie. A samozrejme je možné preferovať jednu možnosť alebo druhú možnosť, ale treba vychádzať z objektívnych kritérií, technických kritérií, keď takéto rozhodnutie prijímate. Treba sa uistiť, že máte k dispozícii dobré informácie a na základe týchto informácií to rozhodnutie príjmete. Takže rozhodli sme sa postupovať takýmto spôsobom a chceme sa uistiť, že môžeme otvoriť verejnú diskusiu, ale vychádzajúcu z objektívnych kritérií. Pán generálny tajomník, ešte vás poprosím, ale naozaj veľmi stručne. Máme takú zaujímavú rozprávu, takže poprosím vás stručne. A ja sa uh, obmedzím len na odpovedanie otázok. Nebudem komentovať. Pani Holmajer, náklady Belmont tie sú 1,44 milióna eur za rok. To znamená presne tá istá suma, ktorú musíme zaplatiť aj za doterajšiu budovu, takže za, to, za tú istú sumu dostaneme náhradnú budovu. Pán Depre povedal Martens, je to najlepšie, čo máme pre poslancov. Áno, vidíme v architektúre rozdiel 30-40 rokov a popri technike ide aj o to, ako sa dá komunikovať. Budova Martens je prvá budova, ktorú máme, ktorá bola systematicky budovaná tak, že sme zapájali ľudí do rozhovorov, rokovaní a doteraz sa to tak neriešilo a preto to musí mať aj e, dopad na to, ako bude priestor pre poslancov vytvorený. Podpredseda Vilanca sa už v tomto smere vyjadril. Pán Depre, Experience Europe, áno, predsedníctvo sa rozhodlo krok za krokom vytvoriť toto aj vo vy, e, vyslaných pracoviskách. Niekedy to je malá oblasť, napríklad v Slovensku, tam to už máme, je to malý priestor Ljubljane, ale môže to byť aj niečo väčšie podľa toho, aká je situácia. Vždy sa to prispôsobí. Pani Sabal sa pýtala na náklady PHS. To je cieľom práve tejto súťaže architektov, aby sme mali spolahlivejšie odhady nákladov. Doteraz to bolo abstraktné. Táto súťaž by nám mala možnosť zistiť presnejšie náklady na obe možnosti a to, čo za to dostaneme. Len takto môže predsedníctvo e, informovanie rozhodnúť. Len tak sa dá aj potom tu vo výbore o týchto témach hovoriť. Pán Tarant ešte raz hovoril o PHS. Ako viete, my sme ho nepostavili, ale my sme ho potom e, odkúpili, kúpili. Dodatočne pán Gajer ešte povedal, že potrebujeme nový nábytok pre poslancov. Áno, nevyhnutne. To, ten pilot, čo teraz máme, ukazuje, že aj s primeranými nákladmi sa dajú dosiahnuť dobré výsledky. Merci pour votre concision. Ďakujem pekne za to, že ste boli takí stručný. Pán Depré, prepačte pán Vele, dal som veľmi konkrétnu otázku. Predsedníctvo prijalo rozhodnutie dať parlamentárium do každého členského štátu Európskej únie, áno alebo nie, a ráta sa s prepojením takéto parlamentária a kanceláriami Európskej únie v jednotlivých krajinách. Je vais répondre en français. Poviem, eh, dám túto odpoveď po francúzsky. Budem sa snažiť eh, po francúzsky eh, odpovedať. Takže áno, predsedníctvo rozhodlo o tom, že je tu princíp vytvorenia nejakých európskych zážitkov. To nemusí byť to isté ako parlamentárium v každej krajine, ale iba vtedy, keď sa tie kontrakty, tie zmluvy budú revidovať. Čiže nie je to niečo, čo sa musí stať okamžite o rok, o dva roky, ale postupne, postupne e, má prebehnúť takýto proces, ktorý môže trvať 10, dní, 10 e, rokov alebo prípadne aj dlhšie. E, to poprvé. Po druhé, tieto zariadenia budú integrované s týmito informačnými kanceláriami. Takže nebude e, to, nebudú to dve inštitúcie, bude to proste istá funkcia informačnej kancelárie, ktorá bude vlastne poskytovaním informácií všeobecnému publiku. Výborne, ďakujem pekne. Pani kolegovia, pán generálny tajomník, ešte pán Taran, ale poprosím vás stručne. Iba veľmi stručne. Ja by som prijal rôzne e, politiky v oblasti nehnuteľnosti, pokiaľ e, ten bar v Štrasburgu bude pre fajčiarov a nebudú tam nefajčiari. Mm, eh, per quanto riguarda la disputa tra Bruxelles e Strasburgo... Čo sa týka témy Bruselu, respektíve Štrasburgu a tých eh, problémov, možno, že to všetko bude závisieť nakoniec od výsledku dnešného zápasu večerného, jak to dopadne s Bruselom a Štrasburgom. Dobre, eh, ja v každom prípade E, teším, že to finále, ktoré nás čaká na metrostách, bude európske, to je fajn. E, dobre, takže ospravedlňujem sa kolegom z komisie aj zase čo, že sme to trošku natiahli. Teraz budeme s nimi hovoriť. E, Krátili sme vystúpenia na 15 minút, ale potom spravíme ďalšie vypočutie, ak to bude potrebné. Takže pán Marcelino, infraštruktúra a logistika Brusel OIB, pán Mark Beke, táto istá kancelária v prípade Luxemburgu OIL a pán Bruno Dukel, takisto infraštruktúra a logistika Európskej e, služby pre vonkajšiu činnosť. E, takže poprosím vás, e, aby ste všetci traja postupne vystúpili. Nech sa páči najprv pán Selino. Mark Beke začne. Ak dovolíte, pán predseda, Máme tu dva projekty, ku ktorých vás chcem informovať, pokiaľ ide o Luxemburg. Eh, prvý projekt sa týka budovy Jean Monnet 2, čo je vlastne pokračovateľ starej budovy Jean Monnet. Je to budova, eh, budova, ktorá bude mať rozlohu 190 000 m 2 Máme tam kapacitu pre zamestnancov 3700 osôb a bude tam väčšina služieb komisie, ktoré existujú v eh, Luxemburgu. Eh, budú tam dve fázy. Prvá fáza to bude nejakých 2700 eh, ľudí od roku 2023 a potom od roku 2024, od februára 2024, tam už bude tá zvyšná tisícka, takže dokopy bude potom 3700. Mali sme tam tie náklady, ktoré sa menili od roku 2013. Nebudem tie čísla teraz všetky prechádzať, ale chcem povedať, že konečne sme sa rozhodli, že nebudeme budovať eh, ten lokal, ktorý by eh, mal, ktorý by obsahoval nejaké centrum kalkulu, pretože to bude nakoniec externe riešené a takisto sme mali tam požiadavky, pokiaľ ide o bezpečnosť, tie boli dosť výrazné a tie si vyžadovali, aby sa na novo, sme sa na novo pozreli na design koncept tej budovy, čiže dnes máme e, isté úspory, pokiaľ ide o renováciu, ale zase máme aj dodatočné náklady, pokiaľ ide práve tieto bezpečnostné opatrenia, dodatočné bezpečnostné opatrenia. A nakoniec je to navýšenie 18 miliónov, čiže o 4% oproti pôvodnému rozpočtu. E, a teda náš rozpočtový orgán má schváliť alebo schvaluje tento, toto navýšenie. Čiže tieto prvky, čo som na tomto slajde, som už v zásade povedal, ty som už povedal, bude tam viacej ľudí, Jednodušší sa dizajn fasády, nebudú tam tie poschodia minus 6 a minus 5, keďže sa zniží e, počet parkovacích e, miest, nebude sa budovať e, tá miestna, miestnosť, preto centrum, kalkulačné centrum, preto DC centrum a tým pádom bude tam dopad na približne 35 rozlohy e, budovy a potom sú tam tie bezpečnostné opatrenia, ktoré som spomínal a tie budú mať e, vyjadrenie na úrovni 21 miliónov. E, požadujeme povolenie zo strany rozpočtového orgánu, pokiaľ je toto navýšenie, ktoré som spomínal a mm, potom je tu ešte druhý e, projekt, ktorý tiež chcem stručne spomenúť a to je budova úrodu pre publikácie e, v Luxemburgu. Tam sa bude vlastne e, stiahovať tá, obsah tejto budovy. A máme tu ponuku od luxemburskej vlády na také riešenie, aby sme ešte pár rokov mohli zostať v tej existujúcej e, budove, čiže tá, to búranie prebehne neskôr, aby mohla e, prebehnúť renovácia vedľajšej budovy. E, tam sú menšie priestory, takže je to vhodnejšie, vhodnejšia budova, takisto tam má väčšia kapacita. Náklady sú relatívne zaujímavé, pretože tá budova, ktorá už končí, povedzme jej životnosť, má isté finančné náklady E, takisto, e, čiže to, že budeme v tej istej kancelárii, e, teda v tej istej štvrti, bolo by to 40% navyše, nakoniec sme takéto riešenie, to stredné kompromisné riešenie, to bude stať 35% navyše, ale konečné riešenie tohto procesu po, po, tom, po tej konečnej fáze, tá to bude iba 20% navyše oproti pôvodnému stavu, čiže z hľadiska ekonomického je to tiež najlepšie e, riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Vekec, čiže znamená to, že vy ste hovorili aj na pana, e, za pana e, kolegu, ktorý mal ako prvý vystúpiť? Nie. Takže nech sa páči ďalší kolega. Ďakujem pekne. Kolega bol veľmi stručný. Ale vystúpim aj ja. Tých 5 os, osí, osí kde komisia, mm, alebo v rámci ktorých komisia má svoju stratégiu v oblasti nehnuteľnosti, chceme e, mm, rekonštruovať niektoré budovy, kde to je e, možné, respektíve takto e, chceme predlžiť prednájom tam v tých, v tých budovách, kde to má ešte zmysel. Chceme zvýšiť hodnotu našich vlastnených budov, tam, kde to dáva zmysel a potom Hm, ak neboli rokovania úspešné v prípade predlženia prenajmu, tak chceme budovať nové e, budovy. A takisto je tu otázka racionalizácie, optimalizácie e, kancelárskych priestorov, ktoré sú v dispozícii, aby sa zvýšila kapacita. Hm, ktoré hlavné projekty nás e, čakajú? Tie najväčšie projekty. Máme tu redevelopment L130, kde zvýšime kapacitu alebo rozlohu o 90 tisíc m2. Bude to mať dve e, fázy. Prvá fáza 2025 a až 2030 a potom druhá fáza 2030 až 2035. Tam ešte musíme kúpiť najprv dve budovy, to sú L78 a L82, potom nové konferenčné centrum, ktoré majú nahradiť budovu Boršet do konca roku a potom redevelopment e, napríklad budova Bolie BU293133. Tam opäť sa má zvýšiť e, e, rozloha a teda znižovať náklady na meter štvorcový a takisto redevelopment budov Bredel a Bredel 2. A potom e, celkové navýšenie alebo teda celková nová rozloha nových budov 80 až 150 m štvorcových, ktoré majú nahradiť existujúce e, budovy, alebo teda e, majú nahradiť tie prípady, kde nedošlo k vynegociovaniu nových zmluv, nových kontraktov. Redevelopment L130, tam sa pracuje s architektami, pracujeme momentálne e, v rámci také architektonické súťaže, Výsledky by mali byť e, v prvom semestri alebo koncom prvého semestra 2019 hotové a prebieha tam medzinárodná architektonická súťaž. E, máme tam nejakých približne 200 tisíc m štvorcových, alebo takmer, a teda je to veľké navýšenie oproti tej kapacite, ktorú máme dnes k dispozícii. Pokiaľ je to konferenčné centrum, ktoré nahradí e, Boršet, tak e, tam je ten kompetitívny dialog, ktorý momentálne bol uverejnený a už prebieha alebo bol spustený. A potom posledný projekt, ak dovolíte, tam poprosím kolegu z bezpečnosti, ten bude hovoriť o takom pavilone e, v Perlamonte. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem. Takže kolega z bezpečnosti sa chce ešte vyjadriť. Áno, volám sa Nikolaskej a som zodpovedný za bezpečnosť E, iba veľmi stručne, pokiaľ ide o plány v prípade toho e, centra, Welcome Center na Berlamonte. Zmyslom tohto centra je, aby sme externalizovali bezpečnostné kontroly pre navštevníkov a pre iné osoby zvonku a tým pádom, aby sme znížili riziko nejakých ozbrojených e, zásahov alebo incidentov do samotnej budovy. Čiže dnes máme rentgeny, máme detektory v budove samozrejme je náročnejšie. Tým pádom nejakú bezpečnostnú situáciu už riešiť vnútri budovy v porovnaní so situáciou, kedy takéto niečo prebehne mimo e, budovy alebo v rámci nejakého priestoru, ktorý fyzicky je prepojený na samotnú budovu, ale nachádza sa vonku. Ďakujem. Prepačte, ešte budem pokračovať veľmi stručne. Takéto centrum, takéto stredisko bude na Esplanáde eh, Berlemont na bulvar Charlemagne, čiže ľudia vystúpia z metra a dostanú eh, z kiosku taký beč, eh, taký návštevnícky beč a s týmto bečom vstúpia do tohto centra, tam prebehne tá bezpečnostná kontrola a potom prejdú do tej recepčnej oblasti v rámci Berlamontu a e, tá recepčná oblasť e, aj v prepojení na to parkovisko bude vyhradené iba pre vozidla VIP a e, títo VIP sa dostanú priamo ze splanedy do budovy a bude tam tiež taká dvojmetrová sklená budova, ktorá pôjde z toho veľkého centra na ulicu Stevan, na ten vchod z ulice Stevan, kde sú tie e, zastavy. A čo sa týka načasovania, v júni sme dostali ešte minulého roku e, povolenie, e, stavné povolenie a potom v najbližších dňoch by sme mali dokumenty k tomu uverejniť v úradnom vestníku. Bude to taká obmedzená súťaž podania do súťaže dostaneme začiatkom novembra, tým pádom môžeme potom požadovať rozpočtový orgán o konanie do konca novembra a predpokladáme, že bude možné vstúpiť do zmluvy s daným kontraktorom e, v približne polovici februára, pokiaľ to schváli rozpočtový orgán. A po predbežných štúdiách si myslíme, že práce by mali začať, začať potom v maji budúceho roku a mali by trvať 10 mesiacov. Ďakujem pekne. Ďakujem za tieto e, informácie. Prepačte, že som vás tak trochu naháňal ešte. Pán Dukel e, za SČO, nech sa vám páči. Iba pár slov. Aby som doplnil informácie k pracovnému dokumentu, a máte informáciu k tomu, čo už prijal náš generálny tajomník to sa týka prijatia správy Dvora auditorov. A konkrétne ide o prioritu, čo sa týka zemepisného zastúpenia, čo sa týka teda vlastníctva budov, ktoré máme k dispozícii e, sporu s kolokáciou členských štátov. Tiež sa chceme otá- venovať otázke vlastnenia budov, ktoré nie sú e, využité. Tiež chceme zlepšiť budovu e, rezidencie, taktiež bytových priestorov a aspekty bezpečnosti, ekologické aspekty a taktiež viditeľnosť to sú ďalšie dôležité faktory. E, najskôr teda k tomu, ako chceme zlepšiť prístup. E, poprvýkrát máme teda osobitné oddelenie, ktoré má na starosti infraštruktúru a bezpečnosť. V niektorých členských štátoch je to tiež takto. Ďalej máme doblokové zdroje e, k dispozícii. Ďakujeme parlamentu za podporu v rozpočte. Tiež máme posilnené štruktúry poznatky eh, na expertnej úrovni, čo sa týka rozdovacieho procesu. V prípade Turkmenistanu, Panamy, Mongolska, Kuwaitu eh, tu došlo k otvoreniu nových priestorov, aj v prípade Turkmenska. A ďalej tiež otvorenie priestorov v Londýne, to je naplánované na rok 2019, zatiaľ nie je E, definitívne e, rozhodnutie, ďalej uzavretie e, Salmonské ostrovy a taktiež Irán, teda v Teheráne sa uzavrela takáto časť priestorov. Ďalej hlavné štruktúry, teda hlavné sídlo Beliard 100, projekt NEO. Ako ste si všimli, aj v rámci rozpočtového konania tiež čo sa týka delegácií, pracujeme na odkúpenie priestorov pre Washington, Kosovo, Južná Afrika, India, Irak, Afganistan, Čína a mnoho ďalších. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Dukan. Teraz pani spravodajkynia, pani Holmajer, dostáva slovo. Potom, čo... Teraz je veľmi veľkou výzvou stručne reagovať na tieto dlhšie prejavy. Pri budove Jean Monnet sú náklady také, že tieto náklady si vyžadujú e, rozhodnutie našho výboru, keďže to nie je celkom v súlade s tým, čo bolo v pôvodnom pláne, pretože došlo k veľmi výraznému nárastu nákladov oproti pôvodnej predstave ešte náklady data equipment, equipment, tam bolo 20 miliónov, potom 21 miliónov, teraz tam nie je nič. Je tam len tá čiar, e, je to preškrtnuté, je tam lomitko. Čo to znamená? Čo znamená táto pomlčka alebo čiarka? Už nie sú tieto centra? Alebo inak sa to postaví? Alebo bude to drahšie? Alebo čo to jednoducho znamená? Čo aj pri EP chcem veľmi jasne povedať, že celkový vývoj sa nám nezdá veľmi prehľadný. Nielen mne, ani tieňovým, pretože ho nemáme v prehľadnej podobe ani na čas a jednoducho s tým nevieme spracovať. Ja nemôžem povedať, že by som ako spravodajkyňa dostala E, príliš skoro informácie. Na to sa sťažovať nemôžem. Náskôr na to, že ich dostávam v poslednej sekunde a potom ešte ako mám informovať tieňových spravodajcov. Takže je to naozaj veľmi ťažká situácia, veľmi úprimne, pretože ťažko sa potom veci kontrolujú. Jednoducho mám pocit, ako keby to bol úmysel nás tak neskoro informovať aby sme mali čo najmenej otázok. Ja chápem aj to, že dochádza k zmenám ale pri budove Mone som už povedala na čas, že nás musíte na čas informovať, na čas s nami e, sa snažiť a podľa toho aj primerane vychádzať. 30 chcem povedať, že komisia sa tu asi rozhodla, že e, approval internal and budgetary authorities majú byť dané v júni, v júli 2019, ale to mi prípada, že si zo mňa strieľate. Kto si myslíte, že roku je medzi Máriom a Júlom v roku 2019 v tejto budove, Myslíte si, že prídeme len kvôli tomu, aby sme tu riešili nové konferenčné centrum a prišli k nejakému záveru? Tak prosím, zohľadnite tento harmonogram. Ja mám naozaj pocit, že je to úmyselné. Každý vie, že na budúci rok sú voľby. Každý vie, že medzi majom a júlom tu nebudeme. A pokiaľ ide o rozpočet, ja budem aj na cestách, ale to je naozaj budova, ktorá stojí niekoľko miliónov a ako potom môžeme medzi majom a júlom 2019 o tom tu rozhodovať? Chcem jasne povedať, že očakávam marec, aby sme už v marci o tejto budove mohli konkrétne hovoriť. Nemôže sa to robiť tak, že sa to bude riešiť pri zmene legisla- e, e, funkčného obdobia. Už sme to mali niekoľkokrát a teraz sa prekročila miera Takže apríl až do júna 2019 je obdobie no-go. A tento výbor pre rozpočet, ako spravodajkyňa očakávam, že to príde tak na čas, že budeme mať šancu aspoň o tom uvažovať a nebudeme to riešiť v neprítomnosti, keď nebudeme môcť rozhodnúť, alebo aby sa to chápalo ako automatické povolenie Inak sa teším, že tu máme takýto prehľad, i keď tento prehľad je veľmi náročný pre mňa aj pre kolegov, lebo pozadie nie je všetkým známe, ale aj tak vám za to veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme pekne. Tieňová spravodajkyňa, pani Gardia Zabal, teda, ktorá zastupuje tieňovú spravodajcu, nechce sa ujať slova. Ehm sú to návrhy odkúpenia budovy vo Washingtone, v Kosove, v Afri- Južnej Afrike, v Turkmensku, v Číne a podobne. Nepochopil som celkom, aká je externá politika Európskej únie a je našou úlohou vypracovať viacročný finančný rámec, ktorý dokáže, v čom spočíva pridaná hodnota európskej úrovne, ak sa teda vykonávajú tieto odkúpenia vo viacerých hlavných mestách, ktoré spomínate v dokumentoch. Je tu nejaký návrh zo skupenia týchto reprezentačných priestorov, aby sa e, ušetrili prostriedky. Nechceme mať predsa 29 e, veľvyslanectiev v e, týchto krajinách. To by bola predsa úplná karikatúra a nejako by to neprispelo k zvyšovaniu dôvery u našich občanov. K tomuto dávam slovo, slovo našim hosťom, pán Beke, pán Segido, pán Dekán. Prosím o čo najväčšiu stručnosť podľa možnosti. Ďakujem. Čo sa týka dátového centra, tu ide vlastne o miestnosť, kde budú umiestnené tieto informačné zariadenia. Už sú v iných miestnostiach od roka 2015, keď sme sa presunuli do budovy Žamoné a objem týchto zariadení eh, vlastne si vyžaduje dosť veľké úpravy v zariadení. E, sú tam rôzne iné vybavenia, ktoré už nie sú až také nevyhnutné, dajme tomu, čo sa týka ochladzovania počítačov. Už tieto počítače sa nemusia ochladzovať až v takej miere, už sa vymenili. Tento výdavok e, teda nebude potrebné vykonať, e, ale budú potrebné úpravy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a náklady, ktoré s tým súvisia. A to pripomínam, že sumy, ktoré sú uvedené v prezentácii, sú už po úprave po indexácii z roku 2013. je Toľko teda čiastočná odpoveď na vašu otázku. Podrobnejšia odpoveď samozrejme bude k dispozícii písomne po letnej prestávke. Pani Holmajer, e, veľmi stručne. Troška som zmetená, lebo Data Center Equipment Center tam je napísané po nemecky vyškrtnuté. Tam nie sú uvedené žiadne náklady na e, vybavenie datových centier. A kde sú teda tie počítače alebo tie veci? Áno, presne tak. E, tieto dve e, datové centra sa presunuli inám, do iných okrajových častí. V Luxembursku tam si vlastne prenajímame tieto priestory a teda vybavenie, ktoré malo servisnú povahu, tých 20 miliónov to nie sú počítače. Toto vybavenie, čo sa týka infraštruktúry, už nie je potrebné, už nie je nevyhnutné a preto to nefiguruje v zozname pán Sigdu. Ďakujem, pán predseda. Berieme na vedomie obdobie no-go, ktoré naznačila pani spravodajkyňa, čo sa týka príjmania rozhodnutia, chcel by som upresniť, že je to Eh, dialog, ktorý je veľmi dynamický a časový plán vlastne len indikatívnej povahy. Dobre, poupravené a týmto je aj spravodajkyňa spokojná. Pán Dukel, len niekoľko poznámok. Všetky tieto návrhy samozrejme sa netýkajú odkúpenia. V niektorých prípadoch ide ešte naďalej o prenajímanie E, čo sa týka kolokácie v e, externých zastúpeniach, e, my sa snažíme o spoluprácu s členskými štátmi v tomto smere. Niekedy to komplikuje časový rámec z hľadiska dosiahnutia cieľov, ajme, najmä čo sa týka obmedzení z hľadiska veľkosti kancelária vo Washingtone je práve takáto príkladná spolupráca. Tam naozaj chceme prizvať aj iných partnerov, aby sme mohli predstaviť Európu, ktorá hovorí jedným hlasom, e, možno Európu, ktorá bude v jednej budove. Nie vždy však všetky členské štáty sú ochotné pristúpiť na takúto spoluprácu. No nie, ale parlament by mohol osloviť tiež v tomto smere aj členské štáty. My sme výbor pre rozpočet a musíme dokázať, v čom spočíva pridaná hodnota na európskej úrovni. Ak v diplomatickej sfére teda je snaha presadzovať e, tohto európskeho ducha. Možno by nebolo zlé, keby toto zastúpenie bolo pod jednou strechou. Pani Holmajer, len krátka poznámka. Keď budeme hlasovať, e, chcela by som poprosiť, aby bolo jasne uvedené, keďže pôvodne náklady za dátové centrum tu boli započítané. Bola by som rada, keby sme mali jasný prehľad o tom, čo presne sú e, náklady, aké náklady sú na prenájom. Ja som sa nikde nedočítala, čo sa presne prenajímalo, v akom objeme, Nemáme žiadne informácie o tom, že došlo k zmene plánovania tejto oblasti. Vždy by bolo e, veľmi e, vítané, keby aj Luxemburg sa unúval poskytnúť nám včas informácie. Ďakujem. A predpokladám, že si nezvolíme stavať tam, kde sú pozemky najdrahšie. Týmto sa teda môžeme poďakovať našim hosťom. Ďakujeme, že ste prišli. Predlžujte nám dokumenty, najmä pani Holmajer ako spravodajkyni. Teraz, e, aj keď s veľkým meškaním ospravedlňujem sa, naozaj sme mali veľmi zaujímavé diskusie. Chcel by som privítať zástupcov decentralizovaných agentúr. Tento rok e, tieto agentúry sú zastúpené výkonnými riaditeľmi, konkrétne je tu výkonný riaditeľ Frontexu. To je agentúra, ktorá je vysoko aktuálna vo svojej činnosti. Aj v kontexte samitu e, taktiež e, má na starosti e, pohraničné pobrežné liadky Fabrice Ležery, teda zastupuje, sú tu ďalšie zo skupiny agentúry pre dohľad, pre sektor sociálnej sféry a taktiež zamestnanosť a taktiež pre sektor spravodlivosti a vnútra. Chcel by som tiež privítať ďalších zastupcov agentúr, tu prítomných. Máme tu spravodajcu pána Gajera, Neskôr teda dostáva slova pán Ledgeri. Prosím, eh, eh, aby ste sa vmestili eh, do kratšieho dobia ako 10 minút. Máme dosť veľké meškanie, mi to ľúto, pán Ledgeri, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Najskôr by som sa rád poďakoval výboru pre rozpočet za toto pozvanie našej síti agentúr Európskej únie. Už máme zavedené ako dobrý zvyk takéto stretnutia. Chcel by som ešte raz naozaj v mene všetkých agentúr, ktoré sú súčasťou našej siete, vyjadriť eh, veľkú spokojnosť eh, s takouto spoluprácou, že je tu snaha naozaj pochopiť, eh, ako fungujú naše agentúry. Ako vidíte na tejto priesvitke, celá sieť týchto agentúr predstavuje naozaj veľkú rozmanitosť a Európsky legislatívny orgán si želal aby jednotlivé agentúry zodpovedali operačným ramenám jednotlivých politických oblastí Európskej únie a teda, aby sa to zhodovalo so konkrétnymi potrebami. A práve preto z pohľadu siete agentúr Európskej únie dojeme, že e, sprístupnenie zdrojov, aj ľudských zdrojov, aj rozpočtových zdrojov by mal vychádzať z konkrétnych osobitných štúdí jednotlivých eh, v prípade jednotlivých agentúr, čo sa týka kompetencií, poslania a úlohy každej agentúry vzhľadom na priority, ktoré existujú v každej jednej eh, politickej oblasti. Teraz eh, by som rád zdôraznil niektoré doterajšie výsledky uh, našej siete európskych agentúr. V prvom rade na dvor, v správe Dvora auditorov od tom znížení personálu 5 sa potvrdilo, že všetky agentúry spolu majú 8,5 zníženie. To je viac než aký, akákoľvek iná európska inštitúcia. To chcem zdôrazniť. Ďalej, v mene siete by som chcel ešte povedať, že sme dobre pokročili pri zdieľaní služieb medzi agentúrami. A naša sieť si vypočítala, že sme dokázali ušetriť viac ako 10 miliónov eur za posledné štvoročné obdobie, pretože sme sa delili o niektoré služby. Napríklad sme vytvorili e, náš portál na e, voľné pracovné miesta pre celú sieť, ktorý vidí ktorý je viditeľný pre všetkých e, občanov EÚ. To je viditeľný výsledok našej siete. Teraz viacročný finančný rámec. Je tu téma a tá sa nazýva Nové zdroje financovania. Agentúry v sieti sú toho názoru, že tam, kde je to možné, by mali agentúry rozšíriť svoje vlastné zdroje buď formou poplatkov tam, kde je to možné. Vieme, že to nie je vždy možné, nie je to možné v každej oblasti politiky, ale tam, kde je to možné, by sme mm, si mysleli, že sa to takto má robiť. Nedávna štúdia Európskeho parlamentu odporúča preskúmať tieto možnosti financovania z výberu poplatkov my ako sieť by sme chceli tiež zdôrazniť potrebu pružnosti. Podľa nás staff regulation a finančné nariadenia by mali umožňovať viac e, riešenia podľa potrieb agentúr. Ďalej, e, management e, na základe výkonu. Tam by sme, e, to by sme chceli presadzovať a nie nejaké paušálne znižovanie počtu pracovníkov. My by sme skôr chceli mať prístup k individuálne podľa agentúra, nie je nejaký paušálny prístup. Teraz otázka e, rámcového finančného nariadenia. Komisia nám minulý týždeň v piatok postúpila návrh rámcového finančného nariadenia. Ako viete, je to veľmi komplexný, náročný dokument a na druhej strane je to aj kľúčový dokument, kľúčový pre riadenie rozpočtu a fungovanie agentúr. Takže budeme ešte, obávam sa, potrebovať viac času na to, aby sme sa pozorne tomu venovali a dokázali vyjadriť v mene siete agentúr, aké máme stanovisko a, by, a stanovisko, ktoré by bolo stanoviskom siete. V každom prípade pre nás je cieľom znovu to, že právny rámec má byť e, prispôsobený životu jednotlivých agentúr. My si myslíme, že rámcové finančné nariadenie má byť nástrojom na zavedenie aj návrhov, ktoré predkladá sieť európskych agentúr, e, a ktoré neboli zaradené do e, nariadenia, napríklad flexibilita. My by sme chceli môcť reagovať aj na nepredvídané situácie, napríklad E, rýchly nárast v finančných a personálnych zdrojoch. To sa stalo napríklad v tom klastri e, vnútro minulom období. Nechceli by sme mať strop zmluvných agentov a ďalšie príklady. Ďalej by sme chceli mať pružnejšiu metódu práce, to znamená zníženie administratívnej záťaže, zjednodušenie finančných pravidiel. To nám pomôže zvýšiť efektívnosť pri plnení nášho poslania. Nové zdroje financovania, ako sme už povedali, si vyžadujú pravdepodobne revíziu nariadenia financovania agentúry alebo nariadenie o poplatkoch, aby, sme neboli, aby sa nám nebránilo vo vytváraní nových zdrojov financovania Jednoducho ide o to, aby sme možno nemusíme byť celkom zaviazaní. Ide o to, aby právny rámec to umožňoval. A nie, že je to povinnosť, ale aspoň umožňoval. Tiež by som chcel ešte poukázať na niektoré problémy. Niektoré parlament dobre pozná. V prvom rade nízky koeficient korekcií. To v niektorých prípadoch môže ohroziť európsky charakter niektorých agentúr. Taktiež to môže ohroziť pokračovanie činnosti niektorých agentúr. Nebudem sa zameriavať na každú individuálnu agentúru, ale tam, kde vidíme, že takmer 50 pracovníkov je z hostiteľskej krajiny agentúry, tak potom si naozaj kladieme tú otázku, či je to potom udržateľné ako Európska agentúra. Brexit je ďalšia takáto výzva. Môže dojsť k strate určitých odborných znalostí čo môže ohroziť pokračovanie činnosti. Dialóg s inštitúciami EÚ je tiež veľmi dôležitý pre sieť európskych agentúr. My chceme mať úzku spoluprácu medzi sieťou a európskymi inštitúciami a samozrejme vítame interinštitucionálnu pracovnú skupinu 2, ktorú považujeme za kľúč k úspechu a my ako sieť chceme ďalej pracovať s európskymi inštitúciami. Tu by som skončil, pán predseda, a znovu by som chcel povedať e, v mene našej siete, že vám ďakujeme za veľmi dobrú spoluprácu s parlamentom, ktorú si vážime. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne aj my za vašu stručnosť. Teraz dostáva slovo pán Adam Farkas, ktorý je výkonným riaditeľom eh, orgánu pre bankový dohľad v Európskej únii. Prosím, eh, aby ste neprekročili 4 minúty láskavo. Vážený pán predseda, vážení poslanci, som veľmi rád, že tu zastupujem tri orgány dohľadu EÚ na vašom rokovaní. Odkedy ISA z roku 2011 vznikla, prispeli sme k stabilnému finančnému systému v Európe v regulačnom oblasti aj v oblasti dohľadu. Máme trhy pre dôchodkové zabezpečenie, teda máme organizáciu pre dôchodky, pre platobné inštitúcia banky, a podobne. Zastupujeme tri inštitúcie. Od nášho vzniku sa zameriavame e, od e, e, vytvárania pravidiel až po ich realizáciu konzistentným spôsobom a takto chceme dosiahnuť konvergenciu dohľadu v EÚ. Neskôr v tomto výbore budete hlasovať o stanovisku výboru k legislatívnemu prehľadu ISAS, týchto troch ISAS. A v tomto návrhu sú niektoré veľmi e, vzácne návrhy aj pre nás, aby sme dosiahli lepšiu synergiu. My sme sa snažili dosiahnuť v minulosti synergiu a váš návrh nás povzbudzuje k tomu, aby sme hľadali ďalšie možnosti. Napriek tomu za súčasných podmienok a v súčasnej rozpočtovej situácii naše tri agentúry zažívajú určité problémy a e, máme určité obmedzenia v oblasti financovania a e, pociťujeme tento tlak. Chcem uviesť niekoľko z týchto nových oblastí, kde sa zameriavame alebo s ktorými sa stretávame. Najprv niekoľko e, vecí individuálne a potom spoločne. Takto odvetvové EOPA zvyšuje svoje úsilie, aby riešila situácie cezhraničného charakteru mala by dostať aj mandát na autorizáciu interných modelov, ktoré využívajú firmy v Európe a zvyšuje svoje úsilie a očakáva mandát na celoeurópsky dôchodkový produkt. To je veľká iniciatíva posledných dní. ESMA na trhu so cennými papiermi by mala zvýšiť svoj mandát v oblasti, vedva, v oblasti dohľadu Center Counterparties v Európe, ako aj v oblasti dohľadu CCP, euro, ktoré nie sú v EÚ, ale systematicky tu podnikujú. Sú tu aj ďalšie iniciatívy v kontexte kapitálov, únie e, kapitálových trhov. Pokiaľ ide o EBA, tak sa pripravujeme na implementáciu Bázlu, tri dohody, ktoré budú tým posledným balíkom, ktorým sa dobuduje regulačná forma po finančnej kríze globálne aj v Európe. Taktiež e, vidíme zvýšený počet porušenia práva EÚ a taktiež vidíme aj nárast e, mediácie v bankovom odvetvi. Ďalej budujeme mm, dátovú ústredňu pre informácie o dohľadu v bankovom sektore. Pokiaľ ide o spoločné problémy, pre ktorými všetci stojíme, tu sú dve. Jedna je EML, to znamená boj proti praniu špinavých peňazí. Tam sú nové úlohy pre ISAS v boji e, proti takýmto aktivitám a ďalšia vec je samozrejme Brexit. A v kontexte Brexitu všetky tri orgány identifikujú otázky týkajúce sa finančnej stability podľa rôznych scenárov, e, ktoré by mohli nastať. Únia kapitálových trhov má svoje priority a kontexte Brexitu e, to vyzerá tak, že najdôležitejšie centrum EU finančného charakteru vlastne odchádza z EU. A ešte raz vám ďakujem za to, že som tu mohol prehovoriť a poukázať na hlavné problémy, ktoré pred nami momentálne stoja. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne aj my za vaše vyjadrenia. Teraz dostáva slova pán Juan Menéndez Valdez, ktorý je výkonným riaditeľom Eurofound, teda Európska nadácia na zlepšenie životných podmienok a pracovných podmienok. Nech sa páči. Thank you very much. Eh, eh. Ďakujem pekne, vážení poslanci, som veľmi rád, že sa tu váš, môžem dneska prihovoriť za klaster agentúru, ktoré pracujú v oblasti sociálnych vecí. Je to Európske centrum v Tesalonikách, e, nadácia v Turíne, agentúra pre bezpečnosť a zdravie v Bilbao a Eurofound v Dubline. Chcem sa poďakovať najmä výboru za to, že sa zameriava na konkrétne oblasti politiky v týchto klastroch je to lepšie, ako hovoriť izolovanie o rozpočte jednej agentúry bez ohľadu na celkový rozpočet na danú politiku, ktorá pokrýva túto oblasť. Myslím si, že to je oveľa lepší prístup, ako keby sme sa pozerali na všetko veľmi paušálne. Pri našich agentúrach ide o sociálnu Európu. Naše agentúry pracujú v rozvíjaní zručností pracovných miest, sociálnych politík, ktoré e, nám majú pomôcť získať znovu dôveru európskych občanov. A to sú oblasti, kde sa hovorí o Európskom sociálnom fonde, Globalizačnom fonde a podobne. My pracujeme v oblasti Európskeho piliera sociálnych práv z Göteborgu, je to priorita EÚ a agentúry zamestnanosti majú slúžiť ako nástroj na úspešnú implementáciu. Ako viete, ale rozpočet je od roku 2013 zamrznutý, čo znamená vlastne jeho znižovanie v konkrétnych peňažných prostriedkoch, pretože musíme kompenzovať infláciu a služby, ktoré nám poskytovala napríklad komisia či dvor auditorov minulosti zadarmo, za to musíme dnes platiť. Ako viete, mali sme zníženie 10%, nie 5%, pretože sme malé agentúry, všetky štyri malé agentúry majú menej ako 100 ľudí, v jednom je prípade až menej ako 50 zamestnancov. Takže myslieť si, že takéto zníženie nemá žiaden dopad, by bolo naivné. Samozrejme, pôvodne toto zníženie nás povzbudzovalo k dosiahnuť aj e, ďalšie úspechy, ako napríklad zdieľanie niektorých štúdy. Takto sme ušetrili milión a dosiahli komplexnejšiu správu. My máme akčné plány mnohých aktivít, kde spolupracujú všetky štyri agentúry. Ale takéto úspory nám nezabránili v tom znížiť niektoré činnosti, napríklad museli sme vylúčiť stratégiu mnohojazyčnosti, zazelenenia a podobne, veci, ktoré nepatria k jadru našich činností. V niektorých prípadoch sme museli predlžiť povedzme cyklus niektorých aktivít, ktoré patria aj k základným aktivitám a opakovaným aktivitám a taktiež sme museli znížiť napríklad aktualizáciu niektorých politik, ja neviem, zaškolovanie a podobné. Juroša napríklad musela znížiť niektoré kampane alebo posudzovania e, e situácií. V posledných rokoch vidíme určité svetlo na konci tunela lebo vidíme rast o 2 okrem prípadu Srepko, ale to neznamená, že nemusíme znižovať náklady a rozhodovať sa, čo si necháme a čo nie. Európsky úrad práce alebo orgán práce sa stane čoskoro súčasťou našej skupiny ale myslíme si, že momentálne, kým táto nová agentúra vznikne, môžeme nahrádzať jej činnosť, ale keď vznikne, asi by ste chceli znížiť náš rozpočet a to dramaticky ovplyvní naše základné činnosti. Napríklad Europass je vec, ktorú používajú milióny občanov. Tam budeme musieť znižovať veci. Napríklad v Euša budeme musieť možno zastaviť niektoré činnosti, napríklad európsku štatistiku a Chcem vás tiež upozorniť na niektoré konkrétne otázky z rozpočtu na rok 2019. SFO došlo k zníženiu o tri, vyše 300 tisíc napriek e, námietkam a táto agentúra EOŠA chce len jedného jediného zmluvného agenta a Eurofound dopad znižovania platov znamenal, že teraz vydávame o milión viac na právne záväzky ktoré sme museli zobrať z našeho prevádzkeho rozpočtu, čo je jedna šestina. A vy v absolutóriu ste sa vyjadrili, že vás to znepokuje a povedali ste, že očakávate opatrenia inštitúcie, inštitúcií, aby sa to napravilo. Takže teraz si to uvedomte, keď hovoríte o rozpočte. Pokiaľ ide o našu prácu, Takže na záver e, hodnota za prácu. Prosím, pozrite si stanoviska vašich e, výborov a je na vás rozhodnúť sa, akú prioritu dáte sociálnemu pilieru v Európskej únii. A my naďalej chceme s vami spolupracovať. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dáva slovo pán Ledgeri, ktorý e, vystúpi opäť, e, teraz ako výkonný riaditeľ e, agentúry Frontex a tiež pre oblasť spravodlivosti a vnútra. Nech sa páči, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Keď hovoríme, že ide o súbor agentúry pre vnútro a spravodlivosť, máme na mysli všetky agentúry, ktoré vidíte tu znázornené. Tiež sme k tomu pridali e, Európsku prokuratúru. Tá začne fungovať v roku 2020 po tom, čo sa postupne bude rozbiehať e, v úvodnej fáze. Najskôr by som rád priblížil e, doteraz dosiahnuté výsledky tohto zoskupenia agentúr. Neskôr by som rád to uviedol, že máme rôzne ustanovenia, kapitoly v zmluvách o fungovaní EÚ, kde sa zdôrazňuje oblasti bezpečnosti, spravodlivosti a slobody. A všetky tieto agentúry, všetky tieto subjekty sú vlastne um, operatívnym ramenom Európskej únie priamo na mieste. Dokážeme to uh, vlastne manifestovať aj na úrovni hotspotov, ktoré vznikli v Grécku a v Taliansku v roku 2015, aby sme sa vysporiadali s migračnou a bezpečnostnou krízou na vonkajších hraniciach EÚ. Taktiež je tu zastúpenie Frontex, EASO, Europol, Eurojust a pracujú spoločne priamo v teréne spolu s orgánmi z členských štátov. Tiež je tu agentúra pre základné práva, tá poskytuje poradenstvo v niektorých e, otázkach základných práv a tiež sa snažíme spolu vytvárať proces s cieľom správne riadiť otázku nere- neregulárnych migrantov, taktiež azylov, žiadateľov o azyl, ako je zhromažďovanie údajov, aby sme dokázali poskytnúť všetky potrebné informácie eh, trestnému šetreniu. Chcem zúraziť, že CEPOL úzko spolupracuje s ďalšími agentúrami v oblasti vnútra spravodlivosti v rámci svojho vzdelávacieho portfólia, najmä čo sa týka portfólia v oblasti eh, spolupráce e, policajných zložiek a súdnictva. E, ďalej, Európske centrum na boj proti drogám a drogovej závislosti. E, aj tu prebieha spolupráca v snahe zanalizovať fungovanie trhu s drogami, ako aj vyhodnocovanie ďalších aspektov. A ďalej, spoločným pozitívnym výsledkom nášho zoskupenia je pracovná skupina na vysokej úrovni, čo sa týka informačných systémov interoperability. Táto Expertná skupina na vysokej úrovni vznikla v júni 2016, vytvorila ju komisia a významne mala podporu EASO, EULISI, taktiež EASO, um, ako aj Frontexu a ďalších agentúr s cieľom vytvoriť predpoklady pre legislatívny balík, na ktorom ďalej bude pracovať parlament, aby bola zaistená interoperabilita v rámci údajov v oblasti vnútra a spravodlivosti. Teraz, čo sa týka rozpočtu, takmer štvrtina e, rozpočtu z okruhu 3, teda pre sektor spravodlivosti vnútru, je vyšlenená pre agentúry, teda takmer 900 miliónov eur. Napriek tomuto rastu agentúry v oblasti vnútra spravodlivosti žiadali, teda vykonali e, e, splnili ten 5% cieľ znižovania počtu pracovníkov. Celkovo majú zhruba 2000 pracovníkov v rámci všetkých agentúr pre vnútornú spravodlivosť tento nárast nebol e, rovnomerne rozdelený. Chcel by som v mene siete povedať, že každá agentúra si zasluhuje, aby sa jej situácia posudila osobitne nielen v prípade tých agentúr, kde bol rozšírený mandát e, a nielen to sa musí vyhodnotiť, ale tiež v prípade tých, ktorí majú za úlohu zintenzívniť poskytovanie svojich služieb a taktiež e, zlepšiť kvalitu, ale aj zvýšiť kvantitu Teraz by som, ak dovolíte, sa rád pozrel na rok 2019 a nad jeho rámec. E, súbor agentúr vníma toto obdobie ako obdobie, ktoré bude poznačené veľkým dôrazom na interoperabilitu. Chcel by som zdôrazniť, že najmä systém ETIAS ten ešte viac blíži EULUSu, Frontex, Europol a Eurojust a pravdepodobne budeme potrebovať aj spoluprácu s CEPOLom, aby sme dokázali efektívne školiť našich e, zástupcov orgánov činných trestného konaní v členských štátoch, ktorí budú spolupracovať a budú narábať s touto databázou ETIASu. Tiež by som raz zdôraznil, že v prípade EG teda e, to je subjekt, ktorý práve predsedá nášmu združeniu. Tu sa zdôrazňuje rovnocenné zastúpenie mužov a žien v sieti. Napríklad oni pracujú na disagregácii čísel, aby bol jasný prehľad o dopade počítačového násilia, e, taktiež sexuálneho zneužívania, radikalizácie a tak ďalej. Tu sú totiž rozdielne údaje v prípade mužov a žien. Ešte ďalšia vec tým súvisí vývoj nového systému vstupov a výstupov. To zmodernizuje externé hranice Schengenu, aj tu EULISA, Frontex, Europol budú musieť úzko spolupracovať eh, ďalej. Európske centrum na boj proti počítačovej kriminalite v rámci eh, Frontexu tiež je súčasťou eh, tohto projektu. Aj tu je snaha bojovať proti počtačovej zločinnosti. Chcel by som ešte zôrazniť vytvorenie Európskej prokuratúry. Tá bude spolupracovať spolu s Eurojustom a Europolom a to pozitívne posilní konanie a fungovanie všetkých agentúr našho združenia. Tiež sme zaznamenali vývoj v spolupráci so susednými krajinami. Chcel by som sa v tejto chvíli poďakovať za pozornosť, pán predseda. Chcem sa poďakovať za pozornosť aj poslancov. Verím, že budeme schopní odpovedať na otázky v prípade, že nám nejaké poslanci položia. Ďakujeme pekne za vaše vyjadrenie, pán riaditeľ. Teraz teda je priestor na otázky, zhruba 20 minút máme k dispozícii. Teda posunieme hlasovanie z 11.15 na 11.30. Najskôr ako prvý dostáva slovo náš stály spravodajca Jens Gajer. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj generálnym riaditeľom za stručný prehľad e, činnosti agentúr. V skutočnosti je to o mnoho širšie, ja to veľmi dobre viem. Som vďačný za to, že ste prišli dnes na stretnutie s nami, že nám poskytujete prehľad o obsahových výzvach, ale aj administratívnych a finančných výzvach, e, s ktorými sa potýkate. Pre mňa je veľmi dôležité, že sa tomu venuje pozornosť, pretože som hrdý na to, že som stálym spravodajcom pre agentúry, ale v rámci nášho výboru to spôsobuje, že kolegyne a kolegovia, okrem tieňových spravodajcov, tí sa mi pozerajú na prsty, ale ostatní kolegovia vlastne sa tomu príliš nevenujú, vnímajú to tak, že sú to odborníci a oni sa budú venovať iným väčším otázkam rozpočtovej politiky, také to je tu trochu vnímanie. Je to časočne nepochopiteľné, ale podľa mňa je toto vhodná príležitosť upozorenie na to, aké súvislosti tu existujú s otázkami, s ktorými sa politicky potýkame. A tiež, čo to pre všetkých znamená. Myslím, že komunikácia prebieha veľmi dobre. Ja som mal možnosť priamo agentúry aj navštíviť. To robím vždy, keď mám možnosť a teším sa, že môžem byť súčasťou aj v stretnutia vašej siete, aby tento dialog pokračoval dnes. Dopoludnia by som rád upozornil na dve veci, aby som požiadal kolegovo podporu trochu. Pri poslednom strednodobom finančnom rámci niektoré členské štáty napokon pristúpili na súhlas iba v takej miere, že personálne vybavenie sa bude zaručovať iba tým, že sa o 5% zniží počet zamestnancov vo všetkých subjektoch Európskej únie. To znamenalo, že niektoré členské štáty to mohli prezentovať ako pozitívny výsledok u seba doma, že to vlastne presadili, aby sa trošku eh, menej eh, rozbúdenie rozrastala administratíva EÚ, ale keď sa teraz pozrieme, aký to má dopad, je to dosť dramatické. My s touto požiadavkou eh, bojujeme v každom rozpočte parlamentu. Ja som sa dopočula od sekretariatu rady, že vlastne už nemajú k dispozícii vždy eh, dva paralelné týmy tlmočníkov a tým pádom nemôžu prebiehať zasadnutie rady až tak efektívne, ako by chceli ale u vás to má naozaj veľmi dramatické dopady, to veľmi dobre viem. Netýka sa to len každej agentúry individuálne, tých 5 nižšieho počtu zamestnancov nie. Súvisí to s tým, že sa k tomu pridali ďalšie agentúry, zvyšil sa objem práce, teda vznikol tu tento súbor presúvania. To znamená, že eh, je možnosť pracovníkov aj presúvať, teda celkovo Všetky agentúry znižili počet o 5%, ale niektoré sú na nule a v niektorých prípadoch je to naozaj veľmi bolestné. Tých 5% pracovníkov možno e, je priateľný z hľadiska počtu zamestnancov, ale stráca sa veľa osobných e, e, znalostí, skúseností, kompetencií. Ja z, z, z rozpočtového konania ale tiež z rokovaní o VFR viem, že tento nezmysel naozaj neprináša až taký veľký prínos, e, ako spôsobuje problémov. Mali by sme tomu teda do budúcna zabrániť. E, ďalšia otázka, otázka príjmov. Tu sa vo výbore e, dosť často púšťam do bojov za to, aby sme to zlepšili. Napravo aj naľavo sú obmedzenia, čo sa týka súhlasu tu v parlamente. Na jednej strane sú tu tí, ktorí si robia obavy o to, či agentúra, ktorá je príliš závislá od príjmov od poplatkov, či bude naďalej môcť byť nestranná, či to nespôsobí príliš veľkú blízkosť k aktérom a či naozaj bude zaručená nezávislosť. Potom sú tu druhý, druhá skupina má skôr problém s tým, či je vôbec priateľné vybrať takéto poplatky. Doposiaľ sa viac menej darilo eh, nejako to zosúľadiť eh, a celkovo to prispelo k zlepšeniu situácie v oblasti príjmov v agentúrach. Nechali sme si eh, preskúmať, kde sú hranice tohto procesu na jednej strane bolo trošku sklamaním, keď sa ukázalo, vyplynulo to zo štúdie, tak už z rozhovorov s vami, ukázalo sa, že sme vlastne už úplne e, na maxime toho, čo sme mohli dosiahnuť. Je tu ešte 3-percentná medzera nahor, to nie je príliš veľa. Ja by som sa rád pokúsil pomôcť vám a zlepšiť túto situáciu v príjmoch. Potom to bol ešte ďalší návrh. Tu sa chcem poďakovať kolegom z Deloitte. A síce je tu snaha preorientovať výšku príjmov eh, nie eh, na administratívnu záťaž, ktorá je s tým spojená, teda nechceme len eh, vykrývať náklady, ktoré agentúra má na vlastnú prevádzku, ale chceme vyhodnotiť možnosť zásahu trhu Dajme tomu v prípade licencie, to sa napríklad robí v prípade Austrálie a síce e, situácia v príjmu by sa zlepšila, ale zároveň by sa zvýšili aj poplatky. Myslím, že to by vyvolalo dosť e, veľké e, protesty niektorých politických skupín tu v parlamente. Ja by som si to rád prejednal s vami priamo, ako to vnímate vy. Ako vnímate vy tento návrh Deloitte? Máme toho pred sebou ešte veľa, máme pred sebou mnoho úloh. Okrem iného sieť Európskej inštitúcie sa rozrastá a taktiež sa rozrastá súbor víziev. Spomenula sa tu Európska prokuratúra a to už dnes spôsobuje, aj keď EPO vlastne ešte len vzniká, až o niekoľko rokov bude plne v prevádzke. Už teraz sa vlastne stiahujú peniaze z iných agentúr, aby prokuratúra vlastne mala dostatočný základ eh, vytvorený. A keďže sú veci tak, ako sú, eh, buď si teda eh, vyťahnete prikryvku až k brade a potom im mám zima na nohy, alebo opačne. Dajme tomu sa dnes stiahujú peniaze od Europolu. Ja si spomínam, že sme v predchádzajúcom rozpočtovom konaní dosť veľa urobili preto, aby agentúry ktoré sa zaoberajú e, ostraňovaním rizika, terorizmu, aby sa posilnil Europol v tomto smere. Preto je nepripustné ani v našom výbore, aby to, ako posilňujeme agentúry, posilňujeme zariadenia, ktoré majú na starosti vnútornú bezpečnosť, aby sa neustále tlačilo e, e, nahor a nahor. Keď je niekto silnejší, musí automaticky byť niekto slabší. To je nepripustné. Ja som s takýmto prístupom vysoko nespokojní a myslím, že by sme to mali zmeniť. Ďalej, čo sa týka Európskeho orgánu e, pre prácu, aj to sa chystá vytvoriť. Náš výbor k tomu musí zaujať jasné stanovisko. Chceme, aby tento orgán vznikol, chceme, aby si plnil svoje úlohy a na to potrebuje dostatočné personálne aj finančné prostriedky. Bol by som nerád, keby tieto peniaze sa však stiahovali e, od iných agentúr. Možno práve v tom okamihu sa na nich nebude sústredovať celá verejná pozornosť, ale to neznamená, že máme stiahovať prostriedky. Bol by som nerád, keby sa agentúry museli stiažovať, aj keď dnes to tu zaznelo veľmi zdvorilo, že e, sú súčasťou negatívnych priorít a preto vlastne e, bola im stiahnutá podpora. Teda vonkajšie príjmy, tomuto sa budeme musieť venovať naďalej. Ja by som bol za to, aby sme to preberali v rámci inštitucionálneho dialógu. Ak to bude nevyhnutné, nemuseli by sme eh, na to ponechávať pracovné skupiny, ktoré zatiaľ nemajú príliš eh, obsadený program a tiež, aby agentúry boli dostatočne zastúpené. Ja nemám nič proti tomu, keď agentúry počas eh, schôdze takéto pracovnej skupiny sú zastúpené, ale viem, že ostatné inštitúcie by to nikdy nepripustili z rôznych dôvodov. Preto tá aktuálna situácia, tak ako ju poznám, teda buď naplno byť členom, alebo vôbec nebyť členom. Ja by som bol rád, keby ste to ešte prehodnotili. Mám totiž dostatočne silné argumenty, ale ak zastupcovia siete už ide na úvod k téme zasadnutia pracovnej skupiny sa takto rezolutne postavia. Ja dosť ťažko to potom obhájam pred kolegami. Ďakujem. Merci, monsieur. Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Teraz eh, kolegovia, ktorí žiadali o slovo, prosím o stručnosť. Eh, pán Olbrich. Oui, merci, président. <coughs> Ďakujem pekne. Chcem povedať dve veci a potom mám otázku. Eh, poprvé, prejem sa to možno jasné, už je zvyknutý, ale pre niektorých nás je to možno prekvapujúce, že zastupca agentúry e, sa pýta, je to ešte európske alebo už nie, teda tá agentúra. Potom, keď hovoria o svojich agentúrach, tak hovoria o agentúre a európskych inštitúciách. E, a pre všetkých ľudí, ktorí sú v Európe, pracujú pre občanov, tie e, agentúry sú európske inštitúcie. Oni to neodlišujú nejakým spôsobom, nerozdeľujú. Čiže nie je to otázka jazyka, je to otázka toho, ako pristupujeme k tým agentúram. E, ako nástroj na politiku, alebo ako niečo nezávislé, čo robí si samostatne svoju politiku, ako to vnímame. Zoberme si Frontex. Pracujeme teraz na MFF. Pracujeme na nových prioritách. Nová priorita je ochrana hraníc a azylový systém a tak ďalej. My keď e, hovoríme o rozpočte, mali by sme si uvedomiť, bez toho, aby sme išli e, do detajlov s kolegami z iných výborov, čo, čo je vlastne za tým. E, ak bojujeme za ochranu hranic a tak ďalej, čo bude dôsledok nášho rozpočtového rozhodnutia? Je politika pripravená. Iné členské štáty už sa rozhodli, čo budú robiť s e, ochranou hraníc. Aká je úloha Frontexu? Úloha Frontexu v celom tomto klastri. Aká je? Vieme, čo sa deje. E, máme k tomu jasnú politiku. Všetky agentúry čakajú na túto politiku. Ja si myslím, že to je absolútne základné. Ako diskutovať o rozpočte, ak nevieme, čo s politikou. A mám isté podozrenie, že ani samotné agentúry nevedia. Čiže ako môžeme diskutovať o rozpočte? Malo by, malo by to pre nás byť jasné. Pamätám si na tú agendu lídrov. E, pamätám si, že sme hovorili, že by sme mali zamestnávať aspoň, tisíc, eh, aspoň 100 tisíc ľudí, aby sme boli ako Američania, alebo aspoň 10 tisíc, alebo aspoň 50 tisíc v tom inom prípade a tak ďalej. Môžeme takto pokračovať naďalej, ale treba jasne povedať, ak chceme hovoriť o rozpočte, um, treba chápať, aká je politika, mať jasnú predstavu. A teda neviem, či to je otázka na Frontex, ako to bude s ďalšou politikou, ale myslím si, že všetci by sme e, toto mali vedieť, pretože v opačnom prípade zistíme, že sú agentúry a e, fungujú inak ako európske inštitúcie a nemyslím si, že to je dobre. Mali by sme vystupovať jednotne v jednotlivých nástrojoch, pretože v opačnom prípade e, my sme strátení a občania dvakrát strátení. Merci, la parole est... Ďakujem pekne, pán Ali. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne za e, prezentáciu kolegom z agentúr. Budem sa sústredovať e, na e, náklady v súvislosti s tými agentúrami dohľadu. Vieme, že tieto zohrávajú dôležitú úlohu a e, oni zabezpečujú, aby finančné trhy boli regulované dobre a e, stabilne zacho- zach- mm, eh, zachovanie finančnej stability v únie je veľmi dôležité, ak chceme mať finančnú integráciu a integritu eh, trhov. Eh, pokiaľ ide o tieto tri agentúry v tomto klastre, EBA, EUP a ESMA, chcem sa spýtať viacero otázok poprvé. Dôležitá úloha týchto agentúr je podporovať národných, národné dohľady, aby tí budovali svoje kapacity, aby ich dohľad bol kvalitný pokiaľ ide o efektívnosť implementácie tejto úlohy, pokiaľ ide o kvalitu feedbacku, mm, pokiaľ ide o e, opatrenia, ktoré boli prijaté v prípade nedodržania e, požiadavok, ako je to s tým. Potom viaceré dôchodkové fondy investujú e, úspory ľudí na akciových trhoch. Čo si myslíte, pokiaľ ide o kvalitu dohľadu a chceme zabraniť rizikám a hrozbám, pokiaľ ide o finančnú stabilitu v dôchodkovom sektore? Po tretie, takej miery ESA sledujú rozvoj nových e, finančných technológií a dokážu zareagovať, aby znížili rizika na finančných trhoch. Aká je všeobecná mm, úroveň odolnosti bankového systému, systému voči kyberhrozbám? A potom posledná vec, mohli by ste nás prosím informovať bližšie o podpore pre národné agentúry alebo orgány dohľadu, pokiaľ ide o stres testovanie v rámci bankového sektoru. Merci. Ďakujem pekne, ďalej pani Holmajer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, milé kolegyne, kolegovia. Chcem podporiť kolegu Gajra v tej otázke, že tento statický pohľad na agentúry považujem za veľmi problematický. Je to to, s čím komisia veľmi často prichádza, ak sú aktualizované nové úlohy, tak je zaujímavé, či majú viac alebo nemajú viac e, výdavkov. Ak e, sa komisia nerozhodne, že sú nové úlohy, tak nie sú nové úlohy. A aj tento pohľad rady je katastrofa. Terorizmus nie je nová úloha, ktorú definovala komisia. To sa jednoducho stalo. Ilegálna migrácia je nová úloha, ktorá nie je definovaná, ale sa stala. A potom je samozrejme potrebné aby sme sa dynamicky na to pozerali na základe skutočných úloh a aby sme sa na to nepozerali staticky na základe toho, ako si želáme, aby svet vyzeral. Ja som zvedavá, keď teraz predsedovia vlád sa rozhodnú, že Frontex do roku 2020 má mať 10 tisíc e, zamestnancov, tak to sa mi zdá športový e, výkon. Uvidíme, ak to bude fungovať, uvidíme ja jednoducho pred, e, za týmto dynamickým rozhodnutím premiérov vidím statické rozhodnutie stat komisie pridať ešte milión Frontexu a to jednoducho ani do toho rámca nepasuje. Aj predtým už mal Frontex dostať oveľa viac, to platí pre Europol, Eurojust, ako aj EULISA. A trápi ma, že rada potom, keď už je parlament pripravený o tom hovoriť, tak že potom odmietajú o tom diskutovať, pretože sa na tom aj tak nevedia dohodnúť. Takže musíme ísť podľa úloh a podľa toho, čo žiadame od agentúr a nie podľa toho, ako si to predstavuje teraz E, niekto iný sladom na rozpočet. Ja som za e, opatrné dôsledné riadenie e, rozpočtu, ale som proti tomu, aby sa takto nelogicky zaobchádzalo s agentúrami. Merci, monsieur Depré. Ďakujem, pán Depré. Iba stručne. Niečo podobné som chcel povedať ako aj kolegovia. Pán Ledgeri, eh, cením si vašu prácu, ale v tom dokumente, čo ste nám poslali, pokiaľ ide o agentúry v sektore spravodlivosti a vnútra, je tam napísané, že vám je eh, ľúto, že narastanie eh, zdrojov nebolo vyvážené v rámci jednotlivých agentúr. To ma trochu prekvapuje to ako keby ste boli nejaký odborár za tie agentúry a že obhajujete ich záujem, to, tak mi to trošku príde, ale náš cieľ je iný. My chceme, aby agentúry, dostanú, aby agentúry dostali tie prostriedky, ktoré sú v súlade s politickými, operačnými prioritami, e, prioritami ktoré máme. V prípade spravodlivosti, v prípade vnútra, Monika Holmajer veľmi správne pripomenula, že pokiaľ Frontex chce e, najať ďalších 10 tisíc stražcov hraníc, agentúra mm, pre monitoring, tá z Portugalska z Lisabonu pre drogy a pre toxikomaniu. Napríklad tá nemá podobné e, potreby, takže treba to rozlišovať. E, a preto súhlasím s kolegami, ktorí vystúpili, treba si určiť priority, aké máme operačné priority a podľa toho dať aj finančné prostriedky tak ako to dohodne rada, ako to komisia potom nastaví. Dávam e, ďalšie e, príklady, Liza. E, tam máme nové právne základy v prípade bank, nakoniec vy to poznáte ešte lepšie ako ja a to znamená tiež veľkú e, prácu, pokiaľ ide o modernizáciu e, IT. E, čiže to je pochopiteľné potom, že tam sa aj dajú primerané rozpočtové prostriedky na vykonanie vecí, ktoré už boli rozhodnuté. To je teda ten právny základ, ako som povedal. Čiže iba aby sme, sa, aby sme to jasne povedali, že nemá to sa nejako rovnako rozpočtovo ošetrovať. To nedáva zmysel. Vy ste hovorili o nejakých agentúrach v nejakom konkrétnom sektore v poriadku. Ja mám preto isté pochopenie, ale nemôžem takýto pohľad e, podporiť. Ďakujem pekne, už sa nehlasí nikto. Čiže teraz by som chcel pánovi e, ešte Menendezovi e, povedať pár slov, pokiaľ je o sociálny rozmer Európy. To tiež aj bude dôležitá téma a chcem vás poprosiť, aby ste mi vyjasnili, alebo nám vyjasnili Jens Geier, spomínal, ten Labor Authority, ten orgán pre prácu. A máme tu tému štatutu vodičov a vidíme, že je náročné zladiť e, rôzne záujmy v tejto otázke, rôzne pohľady, pokiaľ ide o nezamestnanosť. E, myslím, že je možné mať rôzne návrhy a aj také, ktoré by boli jednoznačnejšie pokiaľ ide o reformy, ambicioznejšie, pokiaľ ide o reformy v oblasti boja proti nezamestnanosti, najmä mladých ľudí. Čiže bol by som rád, keby sme boli takí jasnejší, ambicioznejší, pokiaľ ide o napríklad e, definíciu nových programov v rámci MFF, e, pokiaľ ide o vzdelávanie, e, učňovské vzdelávanie, vzdelávanie mladých ľudí a tak ďalej. Proste, aby sme tak jasnejšie vystúpili, pokiaľ ide na budúcnosť, našu budúcnosť aj v tejto oblasti. A potom ja eh, chcem sa spýtať, či by ste zareagovali na tie otázky, ktoré tu zazneli. Samozrejme, času nebude pre vás veľmi eh, veľa, ale v každom prípade že sa jedného dňa eh, znovu uvidíme. Takže možno pán Farka, ten by ako prvý mohol zareagovať, nech sa páči. Ďakujem. Pokúsim sa vystúpiť stručne. Mal som 4 konkrétne otázky a pôjdem od konca. Otázka bola, čo robí IB e, pri stres testingu na vnútroštátnej úrovni. Ako víte, každé dva roky sa to robí. E, metodika tohto záťažového testu a tá celá činnosť je otvorená pre všetky orgány, dokonca sa verejne konzultuje a každý, kto chce urobiť takýto test nad e, rámec toho, čo robí EIB, to je 50 bank v Európe, tak to plne podporujeme pri uplatňovaní metodiky, ktorú e, keď chcú e, vnútroštátne orgány používa tú istú metodiku. Potom máme usmernenia pre záťažové skúšky v Európe a povzbudzujeme úrady, aby ich uplatňovali, keď sa rozhodnú realizovať takýto záťažový test. Tretia otázka sa týkala finančnej technológie a potenciálnych E, rizik. Všetky e, tri organizácie pracujú podľa akčného prácu Fintex a majú dva ciele. Jeden je pokúsiť sa identifikovať príležitosti, ktoré ponúka nový technologický vývoj vo finančnom sektore. To by mohlo posilniť finančnú integráciu v Európe a vytvoriť skutočný jednotný trh v, roz... v... Takže sa pozeráme na to, ako dohľad a legislatíva môžu napomôcť. Na druhej strane sa zaoberáme aj rizikami, ktoré vznikajú z finančných inovácií. Jedno z nich je napríklad cyber risk. A chceme tu koordinovať reakciu príslušných orgánov. Je to veľmi náročná činnosť Vyžaduje si to totiž spoluprácu z rôznych e, agentúr. Potom dôchodkové fondy a chcem povedať, že Európa nemá jednotlivé fondy na starosti, ale dohľada na e, vnútroštátne príslušné orgány, ktoré za to zodpovedajú a poskytuje všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby tento dohľad bol konzistentný s pravidlami a príslušnou legislatívou pre jednotlivé dôchodkové fondy E, nie je zakázané investovať do trhu s cennými papiermi, to je politika dôchodkového fondu, ale má to byť v rámci investičných limitov a diverzifikované, aby jedno riziko neohrozilo. E, potom ďalšia otázka je, čo robia ISAS ako na pomoc, aby boli konzistentné postupy dohľadu Máme rôzne nástroje k dispozícii mekšie ako usmernenia, potom robíme peer reviews, robíme e, kontroly činnosti, posudzujeme činnosti úradov a na druhej strane taktiež pracujeme na tom, aby sme e, používali tieto pravidlá tak, že dohľad je konzistentný a posilňovaný v celej EÚ. Existujú rozdiely medzi sektormi. Ako viete, máme tú situáciu v eurozóne. ESMA získava napríklad niektoré právomoci, OPA sa zameriava najmä na konzistentnosť pri poisťovníctve. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Juan Menendez Valdés. Ďakujem. Ďakujem za vaše otázky. A pokiaľ ide o spoluprácu medzi inštitúciami a agentúrami, my nie sme inštitúcie formálne, ale orgány, ale naozaj tu ide o po to, či aké, aké bude zosúladnenie. A Môžete sa napríklad pýtať svojich e, príslušných výborov, ako je výbor pre zamestnanosť, ktorý vám povie, čo robíme a to sú zacné, cenné informácie a potom váš výbor má rozhodnúť o prioritách a povedať, že v našom prípade je to zamestnanosť, rozvoj zručnosti, kvalifikácie sociálnych politík, ale vy musíte rozhodnúť. Ja nechápem celkom to, čo povedal pán Depre, že keď sa zvýši priorita kontroly na hraniciach, tak musíme znížiť prioritu internej mobility, alebo ja neviem niečo iné to podľa mňa nesúvisí. To, že niečo je prioritou, tak druhé sa nestane negatívnou prioritou, ale možno, že to bolo nedorozumenie. A v tejto oblasti presne, takže som to zle pochopil, prepačte. Spomínal sa tu úrad pre prácu a to je práve to, ako sa zaoberať mobilitou v Európe. My to doplňame, samozrejme, my spolupracujeme. A naše činnosti celkové prispievajú k pocitu spravodlivosti v EÚ, čo súvisí s, podľa mňa s tým, že ide o vysokú prioritu. A teraz pán Le- Ležer. Monsieur le président. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Tomu, či agentúry vedia, čo je ich mandát, tak ja môžem povedať, že áno, určite máme predsa nariadenie o založení. a po, my sa e, teraz e, spravodlivosť a vnútro, to je ten náš sluk, to je v európsky priestor slobody, spravodlivosti a úloha Frontexu je posilniť a e, zvýšiť spolahlivosť vonkajších hraníc, aby sme mali slobodný pohyb v rámci priestoru Schengenu. Takto by som zosumarizoval úlohu agentúry. Súhlasím, že nemáme mať statický prístup k rozpočtu agentúr, pretože v niektorých oblastiach vidíme, že podľa nášho mandátu sa musíme pripraviť na opatrenia, aby sme zabránili krízam, ale ak dojde ku kríze, tak Európska únia musí reagovať a agentúry musia byť dostatočne pružné, aby sa dokázali prispôsobiť, posilniť, keď je to potrebné, alebo znovu e, prehodnotiť svoje priority. Pokiaľ ide o to, že alokácia zdrojov nebola rovnomerne uplatňovaná, tak je to dôsledok toho, že existujú určité vzťahy medzi agentúrami a ukázalo sa, že ak posilníme niektoré agentúry, spomínal sa Frontex, Europol, tak potom nepriamo to vytvára nové úlohy, novú prácu pre iné agentúry v tejto rodine. Napríklad začali sme masívne zamestnávať pohraničnú stráž na hotspotoch v Grécku a v Taliansku, a znamenalo to, že sme museli zamestnať aj viac e, pracovníkov v iných agentúrach, aby tam boli prítomní aj naši partneri, ktorí majú na starosti trestnú činnosť alebo uchádzačov o azyl. Toľko ako príklad. Myslím, že som zareagoval na všetky otázky, ktoré zazneli, pán predseda. Ak e, s tým teda súhlasíte, môžeme to mať e, uzavreté. Áno, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne všetkým trom, ktorí ste jasne vystúpili, aj nakoniec stručne. Pán e, spravodajca nechce teraz na záver vystúpiť. Uvidíme sa určite znovu, nemáte ľahké úlohy, nie je ľahké e, byť e, takto v centre záujmu a riešiť aj protichodné záujmy častokrát Takže dobre sme prebrali všetky témy a my budeme pripravovať ďalej ďalší MFF, takže bolo to veľmi časovo vhodné aj pre nás. Ďakujem ešte raz a prepačte, že tie podmienky, že ten sklos bol trochu taký, e, aký bol, za to sa ospravedlňujem. Ďakujem ešte raz a e, prajem vám príjemnú cestu. A teraz môžeme prejsť na hlasovanie. Máme samozrejme sklos, ktorý je celkom už e, výrazný, takže prepačte kolegovia, určite e, som bol, sme boli malo efektívni, ale naozaj tie rozpravy boli veľmi zaujímavé, tie diskusie. E, chceli sme dať možnosť našim hostiom vystúpiť, pretože bolo to zaujímavé aj z nášho pohľadu. Takže, vážení kolegovia, Pozrite sa, e, prosím, a teda vložte svoje hlasovacie kartičky, spravíme e, testovanie, otváram hlasovanie. Chacun a pu voter? Non. Ešte nehlasovali všetci, ešte chýbajú dva hlasy. Konec hlasovania. Vous approuvé par 14 voix contre. 14 hlasov za, 3 hlasy proti. Takže teraz ideme hlasovať o správe pána Gajera. Ide o nariadenie, ktoré mení nariadenie, ktorým sa zriadujú ktorým sa zriadujú európske orgány dohľadu a nariadenie o finančných trhoch. Pozmeňujúci návrh 37. Kto je za?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 40 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 10 za, pardon, a je tu žiadosť hlasovať v bloku, všetci sú za, nie sú námietky, tak sme to takto rozhodli. Pán Gajer. Budem hlasovať až vlastne o všetkých pozmeňovacích návrhoch. Takže budeme hlasovať o všetkých v bloku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz budeme hlasovať o celej správe v takto pozmenenom znení. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Ešte jeden hlas chýba. Ešte jeden. Výborne. Koniec hlasovania. Schválené 22 hlasov. 21 hlasov za, 2 hlasy proti. Teraz dostáva slovo všeobecný spravodajca Zekvit Murešan. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, kolegovia. Musíme hlasovať o dvoch návrhoch na prevod. Rozhodnutie 17 a 18 komisie, celkovo 31 miliónov eur. To sa navrhuje, aby sa previedlo z MF eh, riadku, kde nie sú potrebné prostriedky na CVSP a taktiež DCI. Tieto peniaze sa majú previesť preto, že okrem eh, pomoci Gruzínsku nie sú žiadne ďalšie prostriedky naplánovať tento rok. Tých 20 miliónov na CVSP sa má pričleniť nasledovne 6 miliónov eur, to pokrie náklady na poradnú misiu k Iraku. Požiadal som o, o odpoveď komisiu, prečo je to potrebné. Odpoveď znela, že je to z dvoch dôvodov. Poprvé, predchádzajúcich 14 miliónov sa plánovalo iba na obdobie október 2017 až október 2018, teda prostriedky sú potrebné na november a december a ďalej po druhé. Tiež niektoré ďalšie náklady na bezpečnosť e, sa ukázali byť nevyhnutné pre našu misiu. A preto týchto 6 miliónov e, je takto odôvodnených. Ďalej druhý prvok to je tých 5 miliónov, čo sa má vyčleniť novej iniciatíve EÚ pre Jemen. Tieto prostriedky by sa využili na podporu overovacích a inšpečných mechanizmov v Džibuti a tiež, aby sa zaistil hladký priebeh obchodných produktov do Jemenu. Aj to je v podstate v poriadku, ale jedna malá technická otázočka na komisiu. Ja som položil písomnú otázku o vašej odpovedi uvádzate, že očakávané prostriedky na tento rok sú viac ako 44 miliónov eur. Čo teda s tým zvyškom 0,56 a prečo potrebujete tých 5 miliónov? Ale v podstate odporúčam kolegom, aby hlasovali za. A tých zvyšných 9 miliónov eh, to sa prideli na účely nešírenie a odzbrojovanie, konkrétne na boj proti nezákonnému obchodu alebo na boj proti pašovaniu zbraní, eh, v Severnej Južnej Amerike, taktiež v arabských štátoch. E, toľko teda rozhodnutie 17. Navrhujem, aby sme hlasovali za, ale až potom, čo nám odpovie komisia na otázku, prečo sa to takto navrhlo ďalej. Druhé rozhodnutie, rozhodnutie 18, tu je návrh e, previesť 11,5 miliónov z makrofinančnej e, pomoci na migráciu DCI. Tieto prostriedky by sa využili na región Sahelu a taktiež E, čo sa taktiež, čo sa týka urgentného trastového fondu pre stabilitu, ako aj na vysporiadanie sa víziou s migračným posadím a taktiež na pomoc presunutým osobám v Afrike. Aj tu odporúčam hlasovať za. Takže dáme priestor komisii, aby sa vyjadrila k tým 5 miliónom pre Jemen. Kto odpovie, prosím, nech sa páči. Ďakujem pekne. Najskôr by som sa rád poďakoval pánu Murešanovi za podporu pre oba návrhy. Ak by som mal stručne odpovedať na vašu otázku, odkedy sme predložili návrh na tento prevod, došlo k istému prehodnoteniu potrieb misie v Jemene. To sa vyhodnotilo, že sú tam nižšie potreby. Z 5 miliónov na 4,44 milióna eur sa to posunulo. Avšak Požiadal by som predsa len váš výbor o prijatie tohto prevodu v pôvodnej výške, pretože vyhliadky ku koncu júna na rozpočet v rámci spoločnej eh, obrany zračnej politiky, eh, tam sa ukazujú isté nedostatky na tento rok. Isté, že budeme to pozorne sledovať postupom času očakávajú sa nové iniciatívy, možno sa to odhlasuje v rade, vrátanie možných misií na Filipíne, taktiež do Stredoafrickej republiky. Nepochybujeme preto, že tento prebytok vo výške 0,5 milióna, ktoré nebude potrebných e, v Jemene, sa bude dať užitočné využiť na tieto nové iniciatívy. A samozrejme budeme informovať spravodajcu o tom, ako sa naloží s týmito 5 miliónmi v prípade, že budeme musieť osloviť opäť rozpočtový orgán pred koncom tohto roka. Tejto veci. Ďakujeme pekne. Predsa len budeme opatrní, obozretní. V minulosti totiž sme urobili takýto podobný krok a potom o niekoľko mesiacov neskôr sme to museli opäť prejednať a prepísať pani Gresle. Ja by som sa rada opýtala na bod 18, teda ten, ten prvod 18, chcem sa opýtať, ako členské štáty meškajú v prípade Afrického trastového fondu. Koľko mesiacov? Prosím o stručnú odpoveď. Ďakujem pekne, pani Gresle, za vašu otázku. Plán platieb bol odsúhlasený členskými štátmi, čo sa týka ich podpory Afrického trastového fondu a k dnešnému dňu nie sú žiadne omeškania v tomto smere, čo sa týka platieb, ktoré sú e, naplánované. Tiež by som rád spomenul, že zatiaľ 14 z celkového krytia Afrického trastového fondu je poskytnutých e, od členských štátov, teda pomedzi iných zdrojov od ostatných eh, darcov. Eh, teda, aby som stručne povedala na vašu otázku, k dnešnému dňu nie sú žiadne omeškania. Pani Gresle? Ja viem aj sama čítať, ďakujem. Odpoveď, ktorú ste nám poslali, tá je dosť eh, nejasná. Je to naozaj reálna satíra. Komisia vyžaduje členské štáty, aby platili. Európska rada potvrdzuje túto požiadavku komisie, potom sa obracia na členské štáty, aby platili. Koľko peňazí teda zatiaľ členské štáty nezaplatili oproti, oproti pôvodným záväzkom. Tak ako vnímam vašu odpoveď, je tu uh, takýto sklz. Ja požiadam o odklad tohto hlasovania, to zatiaľ ešte neviete. Ja by som ho rada, aby sme mali podrobné informácie predtým, ako príjmeme rozhodnutie, myslím, že by bolo na mieste vyvinúť trošku tlak v tomto smere na radu. Oui, mais ça, c'est histoires de fond. Tu ide o mm, trastový fond, nemáme príliš veľa prostriedkov v rozpočte na tieto účely, očakáva sa, že členské štáty to doplnia, preto je tu predsa len istá um, dávka nečinnosti eh, v tomto smere, ktoré sa šíri. Teda Opakujeme otázku. Členské štáty e, sa zaviazali, ale neplatia. Je to tak? Je mi ľúto, neviem, či som správne pochopil, ako v našej písanej odpovedi naznačujeme, že členské štáty meškajú so svojimi platbami. Ak súhlasíte, môžeme si to prejednať bilaterálne s pani Gresle. Nie, nie, nie, to nie je len pani Gresle. Nás to všetkých zaujíma. Zaujímajú nás tie omeškania členských štátov v plnení ich záväzkov a financovaní tohto trastového fondu. Takže necháme to tak. Ak všeobecný spravodajca si myslí, že je dostatočne informovaný, budeme hlasovať, pán predseda. Áno, ale otázka, ktorú položila Inge Gressle, je naozaj zásadná a komisia nie je schopná odpovedať na ňu, tak nemôžeme odsúhlasiť, nemôžeme hlasovať. Nemôžeme hlasovanie odložiť, pretože inak by sa to automaticky odhlasovalo. Teda teraz musíme hlasovať o tom, či budeme za alebo proti. Teda musíme sa tak rozhodnúť. A komisia nie je schopná dať parlamentu informácie, ktoré parlament potrebuje, ak kolegovia vyhodnotili, že to tak naozaj nie je, tak bude musieť hlasovať proti tomuto prevodu a komisie ho bude musieť predložiť opätovne. Ak kolegovia súhlasia, môžeme sa tým zaoberať neskôr v priebehu roka. Hlasovať neskôr, teda to by znamenalo v septembri? Ďakujem za slovo. Ja môžem len zopakovať, podľa informácií, ktoré mám, nie sú naozaj žiadne omeškania v platení zo strany členských štátov. Neviem, odkiaľ táto informácia pochádza, že by takéto e, meškania mohli existovať. Naozaj môžem sa pokúsiť to ešte potvrdiť v priebehu dnešného dňa, ale naozaj si nie som vedomý žiadnych e, nesplnených záväzkov členských štátov, žiadnych e, omeškaní, ničoho podobného. Pani Gresle, vy máte informácie v tomto smere? Áno. Moja angličtina nie je úplne ideálna, ale ak dovolíte, približila by som odpoveď komisie. Takže aj keď členské štáty a ich príspevky sa výrazne zvýšili v roku 2017, teraz predstavujú 14 z celkových zdrojov Trastového fondu. Komisia vyzvala členské štáty, aby ďalej prispievali do Trastového fondu a to viackrát. Európska rada túto výzvu tiež potvrdila vo svojich záveroch z 28. júna. Nechcete mi predsa snať povedať, že Európska únia 82% má kryť z tohto fondu, trostového fondu a teda 86% na členské štáty iba 14%? Ďakujem opred za odpoveď. Nech sa páči. Ospravedlňujem sa za to, že som nepochopil vašu otázku. Eh, najskôr, teda v tejto fáze situácia je taká, že 14% z celkových zdrojov trastového fondu pochádza z iných zdrojov v Únii, teda v iných eh, zdrojov v rozpočte alebo EDF. Čo sa týka tých 14 tu boli odsúhlasené eh, časové plány eh, pre platby členskými štátmi a v týchto 14 nie sú žiadne omeškania, vôbec žiadne. Členské štáty teda plne dodržiavajú svoje záväzky v týchto 14 Avšak viackrát komisia dala jasne najavo, že ešte stále je tu medzera vo financovaní Trastového fondu pre Afriku, aj čo sa týka Severnej Afriky, aj subsaharskej Afriky. To sa tiež prejednalo na rade, dosť podrobne. Čo sa týka druhej tranže pre nástroj na podporu tečencov v rámci spolupráce s Tureckom a Európska rada tiež po tejto diskusii rozhodla, že na to, aby sa zaplnila táto medzera pre subsaharskú Afriku, bude potrebných ďalších 500 miliónov členských štátov. Týchto 500 miliónov zatiaľ ešte nebolo e, vyplatených. E, to je nový záväzok, ktorý zatiaľ splnený nebol. Ak teda sú nejaké omeškania, teda tie omeškania súvisia s týmto novým záväzkom, aby sa zaplnila medzera tých 500 miliónov. Ospravedlňujem sa ešte raz za to, že nebolo celkom jasné, o čo išlo. Dúfam, že sa to už teraz podarilo objasniť. Prepáčte, že sa k tomu ešte vraciam. Ja nechápem tieto informácie. Uvádzate tu písomne, že 602 miliónov bolo dohodnutých eh, a 27 je k dispozícii a tých 27 sa má nejako zoškrabať z rozpočtu, nejako stiahnuť eh, v rámci prevodov a tak ďalej. Ak to neviete, tak to môžeme posunúť na neskôr, ale ja na základe týchto informácií nie som schopná rozhodnúť. Mám pocit, že sa tu niečo deje eh, za našim chrbtom a je to mimochodom aj proti eh, ľuďom priamo eh, v teréne. Takto sa predsa nemôže postupovať. Mohli by sme teda výnimočne si naplánovať hlasovanie na dnes popoludní. Popoludní totiž schôdza pokračuje nášho výboru a budeme mať informácie ak teda súhlasíte, môžeme teda toto rozhodnutie, tento prevod číslo 18 odložiť a k 17 sa môžeme vyjadriť. Tak toto je teda k 17 e, môžeme hlasovať hneď teraz elektronicky. Otváram menovité hlasovanie o prevode číslo 17. Ak všetci hlasovali, ešte nie. Ešte dvaja chýbajú. Konec hlasovania. Schválené 18 hlasov za, 2 hlasy proti. A teraz prebo číslo 18, to odhlasujeme dnes popoludní. Kedy presne navrhujem, aby sme to urobili možno na záver schôdze, medzi 17. hodinou a 17.30. D'accord, monsieur le rapporteur général oui. Très bien. Nous allons maintenant entendre monsieur Ashworth. Teraz eh, pán Ashworth eh, k ostatným oddielom v ostatných prevodoch. Uh, thank you, chairman. Ďakujem. Tu sú dve a žiadosti o prevod Oba sú od Európskeho súdneho dvora. Najskôr 111 tisíc eur, aby sa zaplatilo Centrum pre e, čo sa detstvo to prevádzkuje komisia, má sa to vyplatiť z úspor e, v riadku pre odmeny po tom, čo sudca zatiaľ nebol vymenovaný po rozšírení súdu. Ďalej druhá žiadosť, tu ide o 185 tisíc eur na pomocný personál, aby sa vypracovali súhrny k nezverejneným rozsudkom. Ešte kolegova vedia, že v prípade, že neexistuje zatiaľ právny precedens rozsudku, tak sa tieto rozsudky nezverejňujú, iba sa zverejňujú súhrny. Toto sa musí e, odfinancovať e, z úspor e, v omeškaní v výberových konaniach z tých dôvodov, teda rozpočtovo je to vlastne neutrálne. Nie sú žiadne problémy e, ani v jednom e, z týchto dvoch prípadov, preto odporúčam kolegom, aby hlasovali za. Teda, ak s tým nie sú problémy, ak nie sú žiadne námietky, myslím, že môžeme považovať tieto prevody za schválené. Ďalej, politika nehnuteľnosti, pani Holmajer. Ganz herzlichen Dank. Ďakujem. Najprv k budove EBA e, do Paríža. Teraz je v Londýne a vzhľadom na veľmi rýchle rozhodnutie sa presťahuje do Paríže a EBA stojí pred tou ťažkou úlohou nájsť si primeranú budovu. Musím povedať, že chcem požiadať komisiu, aby nás informovala o tom, ako to vyzerá. Nemusí to byť dnes, môže to byť aj v septembri. Ako to vyzerá s tým sťahovaním a s podporou pri vysťahovaní, pretože tá budova EBI je prenajatá do roku 2020. Väčší problém je EMA EBU sme prinútili, aby mala takúto, takéto, takúto doložku o ukončení, ale EMA, teda EBA to môže urobiť za určité poplatky, ale to je stále menej ako celá suma za budovu. Čiže presnejšie povedané, súčasná budova má celkovú plochu 4150, nový projekt má 5000 E, vyše 5300 štvorcových metrov, ale celkové náklady projektu v Paríži sú výhodnejšie než tá súčasná budova v Londýne. V Londýne to bolo 3,7 milióna za rok a v novom projekte je to 3 milióny za rok. To znamená, máme viac miesta, viac konferenčných priestorov a nižšie nájomné. A francúzska vláda svojou podporou 7 miliónov e, k nájomnému predstavuje ďalšie zníženie týchto nákladov, pretože to e, znamená ďalšie zníženie. Okrem toho francúzska vláda dá ešte 1,5 milióna na určitú prestavbu a sa týmto tiež zniží. Chcem gratulovať EBE za to, že sa aj v takom krátkom čase podarilo nájsť oveľa výhodnejšiu budovu ako v Londýne a že táto budova vyhovuje ich potrebám. Takže gratulujem, ďakujem veľmi presne, dobre sa pracovalo. Aj francúzska vláda poskytuje podporu. Neviem, na čo by sme sa mohli teraz sťažovať. Ďakujem pekne za toto stanovisko, pani Holmajer. E, budeme hlasovať elektronickým spôsobom. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Ešte jeden chýba. Konec hlasovania. Schválené 18 za, 1 proti. Washington. Washington kann man auch relativ... Aj Washington je krátka vec. Už sme v 11 poschodovej kancelárskej budove a to, čo sme si prenajali, by sme chceli kúpiť. DK Immobilien sú majiteľom. Tento rok by sa to malo kúpiť. Celá plocha je 12 887 štvorcových metrov a z toho má 6 000. E, 500 a 1066 kúpia ďalšie agentúry ako Europol a tak ďalej, JADA a podobne. A potom tam ďalej budú ďalší e, prenajímatelia mimovládky, veľvyslanectva a podobne. Celkové ide o 131 pracovníkov, sú tam aj parkovacie miesta. Kúpna cena je 7,789 7789 čvorcových metrov a pod a nákupná cena je veľmi dobrá a potom sú tu vedľajšie náklady okolo 2 miliónov a to sú rôzne poplatky za, ja neviem, notárov, advokátov a podobne. Prepracovanie na bezpečnosť asi 2 milióny a prepracovanie, vybavenie 1,4 e, renovácia na 20 rokov, dva, vyše 12 miliónov, správa e, daní a ta, e, nájomné a tak ďalej sú, ale príjem bude 17,5 milióna a ďalšie príjmy 55 miliónov, celkoročné náklady pri zohľadnení príjmov predstavujú 3 milióny 340 tisíc a jeden štvorcový meter má takto veľmi výhodnú cenu. Myslím si, že celkové sa na to môžeme pozitívne pozerať. Dá sa to vyfinancovať aj z úveru a poprosím o podporu, keďže to, podporu, keďže to bolo rozumne vyjednané. pour cette recommandation, il n'y a pas Monsieur Depré. Pán Depré, nech sa páči. Prepačte, iba jedna otázka. Bol tam nejaký problém s tými číslami v tlmočení, išlo to asi veľmi rýchlo, takže celkový objem za kúpu, celková hodnota je aká? Nie teraz na meter štvorcový, ale celková suma bude aká? Madame Olmeyer. Also Gesamtkaufpreis, wie ich... Celková kupná cena je 100 2 celých, prepačte, no, e, e, takže 102 965 plus 13 miliónov úroky. Čiže Čiže to je dokopy nejakých 180 miliónov. Coût total, je demande. Die Zahlen sind alle plus Bei 98 13 ergibt nicht 102. Il y a une partie qui est payée par, un, location. 57 ou quelque chose. Sorry, da ist ein, ein Druckfehler. Prepáčte, tu je Prepačte, celková suma je 112 celých, pretože sa zle spočítali jednotlivé položky tých 98 plus 13 a tam tie desatine miesta. To sú eurá a nie doláre. Prepačte, ja som si to pamätal tak, že na 20 rokov je to viac, 180 e, milión, e, miliónov nejako. Máme 98 miliónov a potom 13 miliónov sú úroky. A úroky sú 1,3 a tak ďalej percenta. Takže to je ešte stále dobré. Tam sa nejako zle urobila čiarka. Monsieur Duquesne, puisque vous êtes encore parmi nous. Ešte je tu daná osoba zodpovedná, takže môže zareagovať možno, pán kolega? Áno, iba to vyjasním. Cena nákupu je v dolároch. Nákupná cena. Čiže 100, 104 miliónov dolárov. Aby to bolo jasné, aby to bola informácia pre rozpočtový výbor, tak sme to potom preratali na eura podľa najnovšieho kurzu, čiže zostáva, zostáva tam isté neistoty, pokiaľ ide o, eh, o výmenný kurz, ale keď zoberieme celý náklad, tie náklady budú vyššie, ak eh, zoberieme tých 104, alebo teda menej ako 104 miliónov, tak potom ten, tá úroková sadzba môže byť nižšia. A je tam teda nasimulovaná tá suma aj s úrokovými sazbami, aj s výmenným kurzom, ktorý momentálne platí a to ukazuje vlastne ten rozdiel medzi e, nákupom, cenou e, projektu s požičkou a porovnanie so súčasným poplatkom za e, prenajímanie. To, čo som ja čítala, je v eurách pri výmenom kurze 0,897 Takže ja som to hovorila v eurách, teraz to máme aj v dolároch. Takže záver. E, toto je operácia, ktorá je e, platná, netreba to s tomu otvárať. Máte teda, pani Holmar, naďalej pozitívny názor, nie sú ďalšie výhrady, ďalšie otázky. Môžeme hlasovať elektronicky, otváram hlasovanie. Scrutin Konec hlasovania, 17 hlasov bolo za, 2 bolo proti pani Holmajer. Teraz e, ďalší bod v rámci politiky nehnuteľnosti. Nech sa páči. Ešte je tu žiadosť, e, ktorá súvisí s budovou ESVČ Beliard 100. A tu by rada ESVČ chcela predlžiť e, nájomnú zmluvu z troch rokov na 6 rokov. Chcela by som povedať, že moja tenivá spravodajkynia ani ja nie sme príliš presvedčení, pretože eh, sme to dostali až vo štvrtok po Štrasburgu, teda žiadny tenevý spravodajca nemal možnosť si to prejsť. Nemáme v zásade nič proti, ale navrhli by sme, aby sme to vnímali ako informáciu aj do budúcna v septembri potom, aby sme definitívne rozhodli. Zaujímalo by ma napríklad, prečo sa to hneď neprenajalo na 6 rokov, ale najskôr na 3 a potom sa to predlžuje. To by ma naozaj zaujímalo. Prečo ste to neprenajali hneď na 6 rokov? Mohli by sme si ušetriť toto e, predlžovanie teraz. No, de faire bref, parce que nous avons... Poprosím už naozaj stručne, pretože potom nás e, čaká veľká téma. Áno, iba chcem povedať, že keď sa tento projekt predkladal, išlo tam o 9 rokov, e, to je teda 3, to je tam minimálne, minimálne 3 plus potom ďalších 6, takže za každým je to prenájom na 9 rokov, cena je rovnaká za prenájom a potom je tam ešte to zariadenie, e, tam sú tie ceny výraznejšie. Výborne, ďakujem pekne. Proč spravíme to v septembri, ale e, možno aj, už môžeme rátať s pozitívnym e, hodnotením. V poriadku. E, to isto platí aj v prípade Paríža. Jetzt nicht zu Paríž nemusíme teraz spracovať, e, to môžeme spracovať e, spokojom v septembri kľudne, môžeme to teda odložiť. Dobre, výborne. Týmto... A Týmto e, prejdeme na e, tú štúdiu, ktorá bola vyžadná z tematického oddelenia pre rozpočtové záležitosti v súvislosti so štrukturálnymi a investičnými fondmi. E, Prebehli negociácie, bol tam v rámci výskumu profesor John Butler z European Policy Research Center z Glasgowskej univerzity. Ten, univerzity ten pripravil štúdiu, ktorú dnes treba odprezentovať, takže vítajte medzi nami, pán kolega z Glasgowskej Európskej univerzity a rovno vám dávam pán kolega e, slovo, plus je tu pán Martin Ferry a pán Fabian Gal, ktorí takisto budú prezentovať túto e, štúdiu. Takže najprv pán Ferry, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň, kolegovia. Prepačte, ale kolega Bachler nakoniec tu nie je, ale som tu ja, plus kolega z EPRC, pán Gal a naša prezentácia vychádza z práce, ktorú e, vykonala naša organizácia, teda organizácia PRC, pokiaľ ide o výkonnosť e, týchto e, fondov a takisto aj kapacita na vynakladanie financí. Pokiaľ ide o ciele, náš výskum mal dať istý prehľad, pokiaľ ide o situáciu v oblasti finančnej implementácie k dnešnému dňu na obdobie 2014-2020. Tam sa mali analyzovať takisto e, základné faktory, ktoré tú implementáciu ovplyvňujú alebo rozhodujú o nej a potom e, mať tam aj závery, e, pokiaľ ide najmä o taký pohľad do budúcna, pokiaľ ide o návrh MFF a situáciu po roku 2020. Veľmi št- stručne, pokiaľ je štruktúru, tá prezentácia bude spoločne spoločná ja plus Fabian, ja poviem, aký je kontext štúdie a potom poviem ten celkový vzorec implementácie eh, koznej politiky na úrovni členských štátov, respektíve programov. Potom sa pozrieme na niektoré témy súvisiace s vysvetlením tejto výkonnosti, pokiaľ ide o externé eh, faktory, socioekonomický kontext, E, v rámci implementovaných politik a potom Fabian sa pozrie na témy vysvetľovacie, e, vysvetľovacích faktorov v rámci tejto politiky, bude hovoriť o tom, o aké strategie môžu ovplyvňovať túto implementáciu a pozrieme sa potom aj na, e, alebo on sa pozrie na závery a na odporúčanie. Pokiaľ je nejaký úvod, myslím, že tá analýza ktorá je vykonaná, je veľmi časovo vhodná, pretože máme práve za sebou bod e, tej stred, stredu e, implementácie programov. Môžeme sa pozrieť na to, ako to funguje. Vieme, že e, už z toho predchádzajúceho obdobia, že môžu byť nejaké problémy ku koncu programovacieho obdobia, kde môžu byť sa tlaky vygenerované potom pre orgány, ktoré sú odpovedné za implementáciu. A potom takisto analýza finančnej implementácie koheznej politiky je politicky veľmi relevantná. Vieme, že ľudia e, v EÚ sa veľmi venujú otázkam e, tempa vynakladania finančných prostriedkov aj napríklad v rámci e, strednodobej revízie MFF, ale nakoniec máme tu odkaz aj na témy finančnej implementácie alebo odkazy strany rôznych členských štátov, ktoré si pripravujú svoje pozície pre obdobie reformy alebo pre otvorenie témy reformy koznej politiky po roku 2020. Čo sa týka metodiky, mali sme tam e, revíziu literatúry, analýzu datového charakteru a takisto aj údaje a vstupy e, z našej siete, kde máme 15 členských štátov v rámci celej EÚ zastúpených. Pozrieme sa najprv na finančnú implementáciu. Tu máme tabulky, ktoré ukazujú všeobecný prehľad platieb a záväzkov. Neviem, či to je úplne jasne vidieť, ale tá prvá tabulka sa pozera na platby. Modrá čiara. To je výkonnosť 2007 až 13 a tá červená to je výkonnosť zatiaľ k dnešnému dňu z obdobia 2014 až 2020 keď sa pozrieme na platby teda, vidíme, že tempo platieb e, je zatiaľ pomalšie, ako tomu bolo v predchádzajúcom období. Čiže tá línia, tá čiarka, to je vlastne tá čiara, e, to je percento e, vyplatených peňazí z celkového objemu. Samozrejme je to pochopiteľné, že v prvých rokoch sú tie miery platieb ešte nižšie, zatiaľ sa negociuje o programoch, ten implementačný systém sa vlastne organizuje, nastavuje a v prvých fázach E, programového obdobia. E, nakoniec ešte orgány ešte uzatvárajú aj predchádzajúce programové obdobie, otvárajú nové, dochádza tam k prelínaniu, čiže e, v posledných mesiacoch je dôležité povedať, že to tempo sa zlepšilo a miera absorpcie už sa blíži k tomu, čo sme mali v tomto čase v predchádzajúcom programovacom období, hoci, hoci sme začali neskôr. A potom záväzky, to je tá druhá tabulka, implementácia, tá už je vlastne vo fáze dobehnutia predchádzajúceho e, programovacieho obdobia v tejto fáze. E, takisto treba vyhodnotiť e, mieru platie v jednotlivých členských štátoch. Tu máme veľa informácií v tejto tabulke, ale v zásade nám to ukazuje, že miera platieb, výkonných platieb do roku 2017 sa znížila v rámci členských štátov. Je to teda porovnateľné s ekvivalentnou situáciou v predchádzajúcom programovacom období. Vidíme, že rozdiel medzi najrychlejšou krajinou, to je Holandsko 24% a najpomalšou krajinou e, to sú tie, to je povedzme, to sú povedzme tie krajiny, ktoré majú 3 až 6%, naozaj sú tam veľmi výrazné rozdiely medzi týmto e, na týchto dvoch koncoch toho rebríčka. A potom e, platby v rámci členského štátu, tu vidíte, E, že každá bodka je jeden program e, koheznej politiky a tiež to indikuje dosť e, veľké rozdiely. Samozrejme, identifikovať rozdiely to je možno le, lepšia, ľahšia úloha v prípade členských štátov, ktoré majú decentralizovaný systém, pokiaľ ide implementáciu, ale treba si predstaviť rôzne možné vysvetlenia týchto rozdielov. Môžeme rôzne výrazné rozdiely nájsť aj v krajinách, ktoré majú menej programov a sú skôr centralizované a takisto tam tieto rozdiely existujú, čiže tých faktorov je viac. Pokiaľ ide o analýzu týchto faktorov, vidíte v tejto tabulke, e, alebo rozdelili sme ich do externé, do kategórie, do kategórie externý kontext a kontext ESIF. Začnem s tými faktormi, ktoré sú externého charakteru. To sú ekonomické faktory, najmä dopad finančnej krízy, a e, tej recesie alebo e, slabšieho ekonomického obdobia. Boli tam problémy, pokiaľ ide o implementačné tempo, pokiaľ e, sa tam menia situácie kvôli kríze, alebo sú nejaké nečakané zmeny, pokiaľ ide o štruktúru ekonomik ekonomík na regionálnej úrovni, na, pokiaľ ide o zmeny na trhu práce a tak ďalej, to si vyžaduje nejaké prispôsobenia v rámci projektov, v rámci alokácia. Toto môže mať dopad na sklzy v rámci implementácie. A potom e, miera implementácie niektorých členských štátov e, znižuje schopnosť e, finančných zdrojov, verejných zdrojov, pokiaľ ide o spolufinancovanie. A toto opäť má dopad na implementáciu. Za posledných 10 rokov sa čoraz viac hovorí o kvalite riadenia, kvalite manažmentu. To je veľmi dôležitý faktor. Čiže to sú postupy, ujednanie alebo dojednanie v jednotlivých členských štátov, ako sa postupuje, aká je kvalita regulácie e, a tak ďalej. Takedy to bol rozdiel západ versus východ, socialistické alebo bývalé socialistické krajiny, teda tie e, boli v minulosti pod priemerom, potom boli tie juhoeurópske krajiny, povedzme na druhom mieste a na prvom boli tie severoeurópske, západo-severoeurópske je to v zásade podobné, ale došlo k veľkému pokroku zo strany tých bývalých socialistických krajín. A krajiny, ktoré majú nižšiu kvalitu riadenia, väčšinou majú aj vyššiu mieru rozdielov na podnárodnej úrovni. Takisto dôležité zohľadniť rozmanitosť, pokiaľ ide existujúce kapacity, čo sa týka implementáciu koheznej politiky. Toto sme zdôrazňovali aj v alebo sa zdôrazňovalo aj vo vyhodnotení komisie ex post, tam sa zdôraznilo, že sú obmedzené kapacity vo viacerých členských štátoch, či už je to otázka e, rýchlej zmeny zamestnancov, nes, ne, neskúsenosti alebo nedostatočnej skúsenosti v rámci organizácií a tak ďalej. Ale e, boli aj pozitívne veci identifikované, kde skúsenosti s implementáciou tejto politiky e, znamenali potom, že E, boli pozitívne trendy napriek nižším kapacitám. Potom sú tu domáce reformy v rámci inštitúciách, e, ktoré môžu tiež implementáciu vylepšiť. Nehovorím, že tam je nejaký konkrétny ideálny rámec na toto, ale implementácia a systémy koheznej politiky e, majú byť v s tým, kde sú priority v rámci domáceho systému. A potom načasovanie dlhodobé inštitucionálne reformy členských štátov môžu vylepšiť implementáciu z hľadiska krátkodobého, ale môžu istým spôsobom narušiť implementáciu programu. Toto sme videli v viacerých prípadoch. A potom eh, na záver eh, ešte tiež v rámci externého kontextu treba vnímať pravidla regulácií v jednotlivých sektoroch. Tieto pravidla sa týkajú implementácie koheznej politiky, čiže to je štátna pomoc, verejné obstarávanie, tam je naozaj veľký priestor na chybovosť, keďže je tam vysoký objem regulácií, e, legislatívy, e, sú tam rozdiely, pokiaľ ide o interpretáciu, implementáciu na tých členských štátoch. Ten kontext je odlišný a potom sú isté chyby, ktoré vyplývajú zo štátnej pomoci, z pravidel e, verejného obstarávania a tým pádom dochádza e, k pozastaveniu platieb, k chybám vo financovaní niekedy členské štáty, aby to sa nestávalo, e, prichádzajú k tzv. goldplatingu alebo k ďalším e, požiadavkám, pokiaľ ide o verejné obstarávanie alebo štátnu pomoc a pravidla súvisiace s týmito oblastiami, čo istú komplexnosť ešte dodáva celému procesu. Môžeme tým demotivovať, demotivovať niektorých aktérov, Mm, ľudia potom sa neuchádzajú, lebo inak vnímajú to riziko, e, tie prekažky a e, môže to mať dopad aj na dopad, e, pokiaľ ide o financie. A teraz kolega Fabian spraví zvyšok prezentáciu. Okay, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Počuli sme o tých externých faktoroch a pozrime sa teraz na kontext politiky súdržnosti aby sme vedeli, prečo dochádza k meškaniam. Keď si pozrieme meškania, opozdenia, tak sa nedá hovoriť o neskorom pridaní, prijatí legislatívneho balíka. Ten bol prijatý len niekoľko dní pred tým, ako mali začať operačné programy a mala sa začať realizácia Čiže toto viedlo potom ďalšiemu meškaniu, čiže prvé bolo toto meškanie. Ale keď si pozrieme obsah legislatívy, tak vidíme mnoho faktorov, ktoré môžu potenciálne ohroziť realizáciu. Je to ten celkový počet požiadaviek, nie niečo konkrétne, alebo jedno pravidlo, alebo jeden proces, ktorý by to spôsoboval. Ja neviem, možno, že pod môžeme tu poukázať na ten dezignačný proces ako jeden z tých najväčších prispievateľov k opozdeniam. Keď si pozrieme obsah, tak si pozrieme finančnú kontrolu, audit, a hlásenia, monitorovanie a tak ďalej. Ľudské zdroje sú limitované a každý pracovník ktorý je zapojený do dodržiavania s postupmi, nie je súčasne k dispozícii na výber projektov alebo na organizovanie informačných akcií potenciálnych príjemcov, kde by sa mohli dozvedieť niečo o možnostiach financovania. Ďalšou príčinou je povinnosť, ktorá súvisí s vytvorením konkrétnych realizačných nástrojov, ako sú finančné nástroje, e, programy Interreg alebo ITIs. Všetky tieto nástroje si vyžadujú dlhé plánovacie procesy, dlhú prípravu. A zdá sa, ako keby sme žiadali plánovať na tri roky, ale potom to realizujeme za dva. Je to taký nesúlad. Posledné mesiace však vidíme, že tieto nástroje sa tiež pomaly rozbiehajú a realizujú rýchlejšie. Dôkazy z realizácie ukazujú, že sú aj ďalšie dôvody, čo spôsobujú meškanie, napríklad typ fondov. Typ fondov určuje, ktorý generálny riaditeľ je zodpovedný, ako aj typ a oblasť projektu. Na agregovanej úrovni však tento typ fondu nevysvetľuje túto realizáciu, ako to vidíte na obrázku. Miera platie pre individuálne fondy je na podobných úrovniach. Podobne regionálna klasifikácia v regionálnej politike, hovoríme o menej rozvinutých regiónoch, rozvinutejších e, regiónoch, regiónoch v prechode, aj to môže vyvolávať opozdenia, keďže je rôzny ekonomický kontext a ďalšie fakty, ale na agregovanej úrovni nemôžeme potvrdiť tento predpoklad. Na rozdiel od toho, keď si pozrieme tie ciele tak vidíme veľký rozdiel v, v miere platieb pri týchto 11 tematických cieľoch. And thematic objective 8 on employment are uh, performing quite well. Neviem, Prebieha 36. dňom protestná akcia tlmočníkov. Na tejto schôdzi sa neprijavila nejako inak, iba tak, že končíme tlmočenie v vopred plánovanom čase ukončenia schôdze. Ďakujeme za pozornosť a pochopenie